Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Guten Tag. Dobrý deň, takže budeme pokračovať. Teším sa, že ste prišli. Máme dvojhodinovú tému pred nami zaujímavou. V septembri sme boli na zisťovacej misii v Grécku a máme tu 7 projektov, ktoré financuje Európska únia a stretli sme sa s tými správnymi orgánmi týchto projektov. Ešte sme sa nezhovárali s greckou vládou, pretože boli vlastne voľby vtedy a nechceli sme tam nikoho dostať do nepríjemnej situácie, ale urobíme také dosledovanie tejto misie a na základe tej skúsenosti, ktorú sme tam zistili, konkrétne boli tu problémy s e, vyvlastňovaním pôdy, takže vlastne preto sme tento bod dali aj na dnešný, do dnešného programu. Navštívili sme stavbu diálnice, kde 25 km už sa postavilo, ale nemá ani príjazd, ani prípojné cesty, pretože jednoducho sa ešte tie stavebné práce ani nezačali. Takže potom sa človek cíti ako na mesiaci, pretože vlastne každý úspech, ktorý s našimi peniazmi z Európskej únie dosiahneme, je dobrý, ale cesta, ktorá sa nedá používať, tak to je problém. Takže sa tešíme, že sa tejto téme môžeme dnes venovať. Tešíme sa, že tu máme Európsku komisiu. Tešíme sa, že tu je pán Reno, ktorý takisto patrí eh, k bývalej Task Force ku Grécku. Tešíme sa, že ste teda s nami a je tu takisto aj z generálneho raditeľstva Regio, predstaviteľ generálneho raditeľstva, ktorá vypracovávala štúdiu, ktorá sa venovala týmto technickým problémom. A tešíme sa, že tu je teda pán Delis z Ministerstva pre infraštruktúru a pán Satas, ktorý je poradca generálneho tajomníka na ministerstve hospodárstva, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy. Pre nás je Grécko dôležité, chceme vidieť úspech v Grécku aby Grécko využívalo správnym spôsobom európske peniaze, pretože 100% miera spolufinancovania zo strany Európskej únie tu je a myslíme si, že táto podpora musí byť viditeľná. Vidíme, že Európska komisia, pokiaľ ide o postupy na vyvlastňovanie pôdy, tak tam sa dáva toľko peňazí ako niekde inde. Máme tu limit na 10%, ale vidíme, že okrem toho sú tu určité požiadavky, iného charakteru a vlastne teraz sme zistili, že grécka vláda tieto dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o vyvlastňovanie pôdy, že vlastne prekročia tu ten limit 10% a financujú to z vlastných peňazí, takže chceli by sme o tom počuť viac. Takže toľko úvodné slova. Vítame pána Slitersa, riaditeľa pre jednotku Grécko-Cyprus. Máte 15 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za zorganizovanie tohto podujatia, toho dosledovania vašej misie. Budem stručný. a som rád, že máme veľké množstvo expertov, pokiaľ ide o otázku vyvlastňovania pôdy vo v Grécku, že sú všetci tu vedľa mňa. Chcel by som však trochu zasadiť tu, ten problém do kontextu historického, že ako sa tá téma vyvíjala a prečo považujeme za dôležité venovať tento problému patričnú pozornosť, tak ako si to zaslúžilo dnes. Takže kde sa to začalo? Už pred viacerými rokmi na komisii na, na DG Regio, ktor, prostredníctvom ktorého finančných prostriedkov, to znamená sociálne fondy, kde sa financujú viaceré otázky navýšenia finančných prostriedkov, pokiaľ ide o vyvlastňovanie pôdy, tak tu sme zistili počas týchto rokov, že vyvlastňovanie pôdy v Grécku bolo príliš zdlhavé v minulosti, že to boli tendencie, že sa to vždy skončilo skôr na súde a súdne procesy v Grécku sú takisto vždy zdlhavé ako také a keď sa k tomu ešte pridá možnosť, že jednosúdne konanie je nasledované e, odvolaním a potom sa to ďalej pokračuje, takže sa to celé predlžuje, predlžuje sa ten proces vyvlastňovania a v neposlednom rade, ako ste na to aj poukázali, ceny vyvlastnenej pôdy boli sa rôznili a boli relatívne vysoké. A toto je veľký problém aj pre nás, pretože my s tými finančnými prostriedkami fondami sme chránení s tou doložkou o 10% v rámci nariadenia, ale ak by sme sa aj chceli chrániť, tak pri týchto vysokých cenách, predovšetkým v súčasnom kontexte v Grécku, grécky štát bude musieť zaplatiť zvyšok finančných prostriedkov pri tom vyvlastňovaní a to ako také nie je samozrejme. Takže aké kroky sme prijali v poslednom období, v posledných dvoch, troch rokoch v tejto oblasti, alebo aké kroky urobilo Grécko čo sa udialo vo viacerých prípadoch je to, že sme poskytli dodatočné zastúpenie tej pôdy, to je také dočasné obdobie, ktoré sa môže uplatniť a v prípade vyvlastnenia sa to skutočne ťahá potom, pokiaľ ide o čas, je to takisto aj možnosť, že stavebná firma napríklad v prípade tejto diálnice ten projekt, ktorý ste spomenuli, tak tu tá firma môže využívať tú pôdu, na ktorej začala stavať, hoci ten proces vyvlastňovania ako taký ešte stále nebol završený. A takisto sa nám podarilo získať aj skrátenie lehôd v rámci súdnych konaní. To sa, robilo proste, to sa udialo prostredníctvom zmien v zákone a špecialisti, ktorých tu máme, sa k tomu vyjadria detailnejšie. Takže to skrátenie týchto lehôd je záväzné, pokiaľ ide o postupy vyvlastňovania, ktoré sa týkajú spolufinancovaných projektov. A ja teda neviem, že by to bolo záväzné, pokiaľ ide o nespolufinancované projekty. Čo je veľmi dôležité, takisto sme, sme sa pozreli na nezávislé hodnotenie, ocenenie pôdy, ktorá sa má vyvlastniť. To je veľmi dôležité, pretože istotne si spomínate, že v Grécku tradične to vyvlastňovanie ako také začína cenou, stanovenou cenou, ktorá vychádza z tzv. fiskálnej hodnoty. Fiškálna hodnota je stanovená vlastne zo strany daňového úradu a tieto fiškálne hodnoty častokrát nemajú nič spoločné s trhovou hodnotou a preto vlastne prirodzene viedli častokrát k odvolaniam zo strany vlastníkov na to, aby sa dostali oni k vyššej cene, čo je prirodzené. Takéto nezávislé hodnotenie pôdy, ohodnotenie pôdy by malo zabezpečiť nezávisle stanovenú cenu, ktorá by vychádzala z uplatnenia medzinárodne uznávaných parametrov. A takéto hodnotenie, na to, aby bolo nezávislé, musí byť vykonané zo strany hodnotiteľa, oceňovateľa, ktorý pochádza zo zoznamu registrovaných expertov, ktorí sú spôsobili vykonávať a certifikovaní vykonávať takúto formu hodnotenia oceňovania pôdy. A v neposlednom rade je tu aj záväzok na pleciach súdu v prípade, že by tu bolo takéto odvolanie proti takéto stanovenej cene zo strany nezávislého oceňovateľa, tak je tu záväzok, ktorý majú súdy, aby vyargumentovali tú odchýlku, pokiaľ ide o tú cenu, ktorá je stanovená zo strany nezávislého oceňovateľa. To znamená, ak sudca chce e, uprednostniť vyššiu cenu, tak potom táto vyššia cena musí byť špecificky odôvodnená. Predtým to bolo tak, že sudca vlastne mal veľkú mieru v tom, že sa mohol rozhodnúť a odchýliť sa v tom zmysle, že aký je rozdiel medzi tou fiskálnou hodnotou pôdy a tej ceny, ktorá bola žiadaná ako základ na výpočet takéto ceny za pôdu. To znamená, tieto kroky vlastne sa týkajú tej procedurálnej otázky, pokiaľ ide o tie lehoty, aby sa to celé skrátilo, to trvanie týchto postupov, na to, aby sa obmedzila miera tých odvolaní, počet odvolaní, na to, aby sa poskytla nezávislé stanovená cena za takúto pôdu, ktorá sa má vyvlastniť. A myslím si, že vo všeobecnosti toto už je taký značný pokrok, pokiaľ ide o tú situáciu, ak ju porovnáme napríklad s obdobím spred 5-6 rokov. To však neznamená, že už nepotrebujeme ďalšie zmeny. Súčasť toho, čo som načatol, je aj sú tzv. neštrukturálne riešenia, dočasné okupovanie pôdy alebo zabratie pôdy sa deje na základe tých doložiek, ktoré stanovujú výnimočnú situáciu, ktoré sa nemôžu uplatňovať cez hraničným spôsobom, pretože potom už by neišlo o výnimky. To znamená, musíme sa snažiť nájsť taký spôsob, pokiaľ ide o tieto mechanizmy, ak sa budú využívať aj naďalej, aby sme našli riešenie, ktoré zoštihli a presadí také štandardné postupy legislatívne, aby sa nemuseli už uplatňovať tieto doložky o výnimočnom riešení. Čo takisto dosť potrebujeme, je zoštihlenia kodifikácia legislatívy, to je taká všeobecná problematika v greckej legislatíve, pretože táto je príliš komplexná, komplikovaná, viaceré časti tej legislatívy musia byť zosúladené zo strany expertov viacerých oblastí práva na to, aby sme získali taký ucelený obraz toho, ako to právo funguje. A to sa týka samozrejme aj legislatívy ohľadne vyvlastňovania. Takže potrebujeme aj pre túto oblasť zmeny na to, aby sme mali takú situáciu, kde obe strany budú rozumieť, že čo vlastne platí v prípade vyvlastňovania pôdy a takýchto postupov. Takéto nezávislé hodnotenie ceny, stanovenie ceny je veľmi dôležité. Veľmi dôležité. A znamená to takisto, že nezávislý oceňovateľ stanoví cenu, pravdepodobne ktorá je odlišná od fiskálnej hodnoty tejto pôdy a na to, aby sme sa vyhli nejakej možnosti diskusii medzi odlišnými hodnotami za, tú, za tie isté pozemky, pretože hovoríme o vyvlastňovaní pôdy, teda pozemkov, tak vlastne musíme tu mať aj štruktúrálne riešenie pre túto problematiku, pokiaľ ide o tieto rozdiely v cene na to, aby tá fiskálna hodnota sa blížila, priblížila k tej hodnote, ktorá vlastne bude stanovená zo strany toho nezávislého oceňovateľa pôdy. A v neposlednom rade, a to už nie je zasa problematika, o ktorej máme hovoriť dnes, to si uvedomujem, ale na to, aby sme pochopili, že čo sa vyvlastňuje, potrebujeme presnú definíciu a registráciu každej, každého pozemku a na to treba mať aj dobre fungujúci pozemkový register a takýto momentálne ešte nie je, takže na tomto momentálne pracujeme na, s gréckou vládou. Tá spolupráca je veľmi dobrá, ale tento projekt pravdepodobne bude trvať ešte relatívne dlho je to štruktúrálna súčasť toho systému, ktorý musí byť zabezpečený. V súčasnej situácii nemôžeme postupovať, ale ak budeme postupovať tak ako doteraz, tak viaceré otázky nebudú vyriešené, pokým tieto jednotlivé dielčie časti nebudú vyriešené tak, ako majú. Ďakujem pekne. Áno, my ďakujeme vám, pretože už to tu bolo povedané popísané, čo nefunguje a prečo to nefunguje a vlastne dnes chceme vedieť, čo vlastne funguje a čo by mohlo fungovať, ako by sa to mohlo sfunkčniť, avšak o tom som nepočula. Mohli by ste možno povedať, čo robí Európska komisia na to, aby sa tieto nápravy uskutočnili, potom by som bola veľmi spokojná s tým, čo ste povedali. Mohli by ste nám niečo k tomu možno povedať? Mm. Ďakujem. Možno som nebol dostatočne jasný v mojom vyjadrení. Urobili sme dosť na to, aby sme podporili e, stanovenie riešení, ktoré už fungujú, ako napríklad uplatnenie možnosti dodatočného zabra- dodatoč- dočasného zabratia pôdy na to, aby sme túto mohli intenzívnejšie využívať. Vlastne o tom sme hovorili aj s greckou vládou, pokiaľ ide napríklad o stanovenie mm, interministeriálnej rady, ktorá vlastne hodnotí takéto projekty a vo viacerých prípadoch sa už táto rozhodla, tak aby sa uplatnil tento mechanizmus na to, aby sa odblokovali viaceré projekty. A vlastne mení sa tu sú tu potrebné zmeny zákonov, pokiaľ ide o tie lehoty v rámci súdnych konaní, ako som povedal, takisto je pokiaľ ide o inštitúcie nezávislého hodnotiteľa, oceňovateľa, ako tí, to sú vlastne vyberaní, to takisto bolo nastolené v rámci tých diskusí a to sa všetko vlastne deje aj vzhľadom na to, že komisia sa snaží tieto riešenia dosiahnuť. Takže budeme v našom úsilí pokračovať aj naďalej. Budeme trvať na to, aby sa zoštihlila, zjednodušila tá legislatíva, aby sa uplatňovali štruktúrálne riešenia, ktoré som spomenul, predovšetkým prostredníctvom kodifikácia a zoštihlenia tej legislatívy a takisto aj prostredníctvom hľadania štruktúrálnej verzie toho, čo je momentálne vnímané ako skôr také výnimočné riešenie. Výnimočný postup. My súhlasíme s vládou v Grécku, že nemôžeme uplatniť výnimočné riešenie, ako napríklad tie dočasné zabratia pozemkov, to nemôžeme predsa celoplošne uplatňovať, to by nás viedlo až, to by nás prinieslo až na hranice ústavných možností a možnosti, kde by sme museli zohľadniť aj základné práva občanov a mohlo by to viesť k problémom, takže musíme nájsť lepšie riešenie, riešenie, ktoré bude mať definitívny charakter. Nie je to jednoduché, pretože to znamená, že budeme, v podstate znamená to, že budeme trvať na ďalších zmenách legislatívy na to, aby sme našli taký mechanizmus, ktorý nebude jednoducho výnimo, výnimkou alebo výnimočným postupom, tak ako doteraz. A aby som možno ešte dovysvetlil tú poslednú odvoláku, pokiaľ ide o, vlastne o register pôdy, kataster, myslím, že toto je dôležitý projekt, ktorý my z tejto E, sme si stanovili ako prioritu, kde vlastne môžeme takýmto spôsobom tie procesy vyvlastňovania zjednodušiť a skrátiť, pretože to poskytne lepší popis fyzikálnej povahy tých pozemkov a takisto to bude obsahovať aj riešenie tej problematiky oceňovania týchto pozemkov, ale ako som povedal, to sú projekty, ktoré budú ešte trvať dlhé roky, pokým sa završia. Ďakujem pekne. Pán Reno, ktorý je zodpovedný za politiku v boji proti korupcii pri využívaní európskych prostriedkov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, ďakujem aj výboru za to, že ma dnes pozval, že sa k tejto téme môžem vyjadrovať. Ako ste spomínali, áno, pracujem pre podpornú službu štrukturálnych reform, je to súčasťou generálneho rejiteľstva komisie. No a sme následovníkov kom Task Force pre Grécko, ktorá zasahovala v otázkach týkajúcich sa zlepšenia situácie verejnej správy a ďalších otázok v Grécku za niekoľko posledných rokov. Pokiaľ ide o dokument, o ktorom hovoríme dnes, ktorý sa venuje vyvlastňovaniu, tak tam patrí vďaka našim predchodcom na, tom, na tejto pozícii, pretože veľmi aktívne vyvíjali e, stratégiu proti podvodom, ktorá obsahovala reformu kodexu vyvlastňovania Task Force pre Grécko spolu s generálnym riaditeľstvom Regio, Regio naozaj tlačili na to, aby táto reforma sa udiala v, vo vhodnom čase, čo viedlo k e, schváleniu stratégie v Grécku a potom to ešte potvrdil Olaf, DG Regio a Task Force Grécko. Neskôr z toho vyplynuli odporúčania a dve činnosti, ktoré boli neskôr implementované a viedli k niektorým zo zmien, o ktorých hovoril pán Šlojcer. Takže prejdem teraz v prezentácii. Situácia v Grécku je následovná. Keď človek príde do Aten, do Grécka, tak vidno, že je tam niekoľko problémov, ktoré súvisia s vyvlastňovaním. Pokiaľ ide o konštrukciu projektov infraštruktúry v Grécku, taká je realita. Vedie to k meškaniu a nárastu nákladov na projekty. Čo tiež treba povedať, myslím, že to hovoril aj Wilbrod, je, že grécka vláda reagovala na mnoho problémov s týmto súvisiaci, ktoré s týmto súvisia. Ešte sa k tomu vrátim, k krátkodobým riešeniam. Každopádne obratili sa na certifikovaných nezávislých expertov. Potom sudcovia tiež príjmajú finálne rozhodnutie týkajúce sa ceny vlastňovanej pôdy a taktiež zaviedli nový zákon. Nazýva sa olympický zákon. Olympijský. Ide tam o zrýchlenie procesu získania pôdy. Moja prezentácia bude dnes rozdelená na tri časti. Poprvé, budem hovoriť všeobecnejšie než len o Grécku. Vysvetlím, prečo vyflastňovanie je známy dôvod omeškania v prípade budovania infraštruktúry. A v niektorých prípadoch ide o podvod, aké stimuly ľudia, ktorí sú toho súčasťou, majú. Potom sa vrátim k tomu, čo hovoril Wilbrode. To je reakcia gréckej vlády a benefity, ktoré to prinieslo. Pokúsim sa aj zodpovedať vašu otázku, čo môžeme robiť ďalej v oblasti vyvlastňovania. Takže pokiaľ ide o vyvlastňovanie ako známy dôvod meškania a zavičených nákladov v svete stavebníctva, to nie je len grécky problém, to je niečo, čo funguje v mnohých iných miestach na svete aj v Európe. tom čase Task Force nerobila výskum špecificky o Grécku, čiže tie odporúčania, ktoré sú v stratégii proti podvodom v EU fondoch, to boli veľmi všeobecné odporúčania. Niektoré štúdie, ktoré vypracovala grécka vláda, sa týkajú konkrétne gréckej situácie. No ale aby sme naozaj pochopili, čo je jadrom vyvlastňovaní, tak chcem hovoriť o prípade z mojej krajiny, z Francúzska a pokúsim sa popísať, čo sa dialo, keď sa staval Paríž. Tak sa vrátim k výbornej knihe, ktorý niektorú, niektorí z vás možno čítali od Omila Zolu, ktorý vysvetľuje, ako sa vybudovali tie veľké bulváry, ktoré sú dnes známe, ktorým je dnes Paríž známy. Pokúsil som sa to oddeliť do troch prípadov a vysvetlím, čo je jadrom problému. Vyvlastňovanie vo Francúzsku e, existovalo a bolo častokrát obeťou podvodov. Poprvé to, čo nazývame insider trading, čiže niekto bude mať vopred vedomosti presne o tom, kde ten bulvar bude stáť a vopred buď, buď predá pôdu alebo zahatá pôdu, pretože vie, že v tej oblasti sa budú budovať infraštruktúry. Druhý typ podvodu bola hodnota majetku. V tom čase, keď táto kniha vznikala, neboli nejaké precízne údaje v katastri, takže pokiaľ ste boli majiteľom, ktorý, ktorého pôda mala vyvlastnená, tak ste povedali, že tam nebola nebol iba byt alebo dom, ale povedali ste, že tam máte podnik, firmu a vytvorili by ste falošné registre, aby ste potvrdili, že tam prebieha veľa operácií a tým pádom hodnota tej pôdy bola oveľa vyššia než pôvodný odhad. Tretí prípad je prípad meškania vo svete stavebníctva. Toto je veľmi pra- pravidelné firmy alebo právnické firmy išli za tými jednotlivcami, ktorí mali byť vyvlastnení a poradili im, aby neodsúhlasili s výkupnou cenou súkromnej firmy. Následne by šli za sudcom a prípadne ho podplatili, aby ho požiadali, aby ten proces oddialil. A taktiež mohli sfalšovať odhady, Sum a tiež aj mohli sfalšovať rozhodnutie súdcu. To sa vo Francúzsku tiež sa dialo. No a čo je jadrom tohto všetkého? To sú stimuly z viacerých strán. Pretože aj deň omeškania môže viesť k obrovským sumom peňazí, keď máte množstvo majetku, ktorý vám stojí, napríklad stavebných Eh, materiáloch, tak takéto náklady môžu vy, sa vyšplhať až na 100 tisíc alebo viac denne, závisí od toho, koľko to meškanie bude trvať. Čiže firma, ktorá sa pokúša na tejto pôde niečo vybudovať, či už má na to koncesiu, alebo je to nejaký privátny e, projekt, tak má naozaj, je veľmi, veľmi intenzívne stimulovaná vykúpiť tú pôdu čo najrychlejšie. No a práve takéto meškanie je formou ovládania otázky vyvlastňovania. Takže toto sa vtedy dialo. Hovoril som to preto, aby keď sa pozrieme sa na vyvlastňovania, tak vidíme, že počet vyvlastnení sa naozaj týka tejto situácii. Ja to nehovorím iba o Grécku. Hovorím všeobecne o tom, čo sa stalo v mnohých krajinách. Čo sa stalo a čo sa stále deje. Samozrejme, vyvlastňovanie je veľmi komplexná záležitosť je to veľmi náročné a ktokoľvek sa snažil odhadnúť hodnotu pôdy, vie, aké to je ťažké. Niekedy ľudia majú sentimentálne pochody, nechcú predať pozemok. Naozaj sa situácia veľmi komplikuje. Podľa mňa grécka reakcia na situáciu na to, že ako krátko, ako krát, pre krátko času, tak na, na to sa mi zdajú tie reakcie veľmi dobré. Prvá reakcia, osvedčenia pre nezávislých expertov. Toto sa deje už od roku 2013, kedy boli ustanovené nové nariadenia, ktorými sa rieši profesia expertov na vyvlastňovanie. Teraz je v Grécku zhruba 300 expertov, ktorí majú takéto osvedčenie. a môžu tým pádom robiť odhady ceny pozemkov. Riadia sa kodexom a na veľmi veľké projekty môžu, môžu byť až jeden až traja experti, ktorí odhadujú cenu pozemku, čo viedlo k vysokej miere profesionality a dobrej miere tiež nezávislosti, pokiaľ ide o odhad ceny majetku. Druhé veľmi dobré rozhodnutie, ktoré Gréci prijali, bolo overenie rozhodnutia sudcu. Čiže na záver projektu, procesu musí sudca e, urobiť rozhodnutie a pokiaľ sa odkloní od odhadu expertov, tak to musí odôvodniť. Čiže tam sa tiež zmenšuje manevrovací priestor v porovnaní s minulosťou. No a potom ešte niečo, čo som v prezentácii nezmenil a možno som mal v roku 2014, ak sa nemýlim, presne tesne pred vašou návštevou, grecké orgány rozhodli, že už nebudú žiadať sudcu o, o akéhokoľvek sudcu o vydanie rozhodnutia, ale budú sa spoliehať iba na odvolací súd. Čiže tu sa redukuje počet súdcov, ktorí majú právo moc nastavovať ceny pozemkov. Čiže sa tu redukuje variabilita cien pozemkov. A posledná vec, ten olimpijský zákon. To bol špecifický zákon, ktorý bol vypracovaný počas olympijských hier v Grécku, aby sa urýchlil postup vyvlastňovania. A platí to najmä pre veľké projekty. To potom nechám na greckých kolegov, aby to upresnili, avšak ten zákon sa týka mnohých projektov, na ktoré sa toto dá uplatňovať. Praktického hľadiska to znamená, že ako náhle bola pôda určená za potrebnú pre verejné využitie, tak suma peňazí, ktorú odhadnú experti, sa potom uloží na účet, ktorým môže disponovať majiteľ pôdy a následne tá pôda teda môže byť zabraná a môže začať e, výstavba naozaj to dramaticky znižuje e, časové lehoty a urychľuje to čas výstavby. No a nechám na greckom kolegovi potom, aby hovoril o podrobnostiach tohto rozhodnutia. No a na záver ešte, napriek tomu, že tieto riešenia e, sa venujú okamžitému riešeniu situácie, ktorá bola pomerne nápetá, tak je tu mnoho, majú aj mnoho limitov. Poprvé, ten olimpijský zákon má obmedzené pole pôsobnosti. Čiže aj čo sa týka rozsahu, aj čo sa týka časa, časového rozvrhu. Pretože niektoré projekty spadajú pod tento zákon, ale niektoré nie. No a to časová lehota je tiež obmedzená, pretože ako náhle tie projekty prekročia tie možnosti, tak ich treba re, re, pre, znova prehodnotiť. Takže nejaké permanentnejšie, trvalejšie možnosti. Poprvé, definícia štandardnej metodológie odhadov cien, ktorú by nastavovali experti a druhá vec by bola zdieľaná databáza cien. kde by každý jeden predaj v Grécku bol zdokumentovaný a teda by bolo e, potom ľahšie pre expertov odhadnúť tú cenu. Ďalej, čo je veľmi podľa mňa dôležité, treba viac posilniť nezávislosť expertov, pretože oni sa síce musia radiť etickými pravidlami, ktoré podpíšu, keď sa keď získajú osvedčenie pre túto profesiu, avšak vždy, keď dojde k stíhaniu, tak je jednoduchšie dokázať prípad, ak by každý jeden expert pre každý jeden projekt podpísal vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov. Toto by štátu umožnilo viesť vyšetrovanie o neoprávnených odhadov expertov v prípade podvodu. Tretí návrh. Prispôsobiť olimpijský zákon alebo zmeniť ho na štandardný postup, ktorý by umožnil získanie pôdy po transparentnom procese arbitráže. Nemusí to byť rovnaký mechanizmus, akým je olimpijský zákon, avšak tento proces sa musí ďalej zlepšiť, aby existovala výkonná dobrá platforma týkajúca sa vyvlastňovania. No a posledná možnosť, reforma katastra a plánov, ktoré by sa mali znormalizovať, mali by normalizovať odhady cien. Čiže tie odhady by už nespočívali v tom, čo vlastník s majetkom, s pozemkou urobil, urobil alebo nie, či si tam vybudoval firmu alebo tam vysadil nejaké stromy, ktoré môžu mať nejaké veľmi hodnotné ovocie. Každopádne využívanie pôdy a kataster sú dobrými prostriedkami na definíciu tohto procesu. Takže naozaj chcem vyzvihnúť prácu, ktorú odvedli grecké orgány. No a chcem povedať, že ešte je čo robiť, ale je to naozaj na dobrej ceste. Ďakujem za tieto zaujímavé postrehy. Trošku je to problematické, keď vytvárame takéto zákony, potom ich zosúľadiť. Teším sa, že je tu Pocio, pán Pociu, ktorý urobil štú, porovnávaciu štúdiu o e, vyvlastňovaní pôdy v členských štátoch, takže hneď by som mu e, udelila slovo. Nech sa páči, pán Pociu. Good afternoon. Um, first... Dobré popoludne. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie, eh, ktoré si veľmi vážim a pokúsim sa za niekoľko minút e, predstaviť túto tému. Najprv sa predstavím, som Krisi Pociu, som profesorka na Národnej technickej univerzite v Aténach, E, aspekty e, oceňovania pôdy a e, pozemkových registrov. Zároveň som predsedkyňou Medzinárodnej federácie Takže v mojej kapacite a v mojej právomoci riešim veľa výskumov, ktoré sme zrealizovali za uplynulé roky v Medzinárodnej federácii vlastníkov pôdy a chcem navrhnúť, a chcem teda povedať, že sme urobili veľmi dobrú publikáciu, ktorú si môžete vygoogliť, môžete si ju stiahnuť, nie je to veľký dokument. A v podstate sú tu uvedené všetky osvedčené postupy a skúsenosti našich najlepších expertov. Takže možno by ste si mohli nájsť čas, aby ste si preštudovali túto brožúrku. Pokúsim sa trošku zhrnúť moje skúsenosti čo sa deje v medzinárodnej rovine a čo sa deje v Grécku. Podľa eh, nášho výskumu eh, v našej federácii vidíme, že najlepšie postupy sú priamy, eh, priame odkúpenie. Tu bolo zaznamenaných veľa skúseností, pokiaľ ide o vzájomné dohody, je to, ušetrí to čas, ušetrí to peniaze a najlepšie na tom je, a najdôležitejšie na tom je, že zabezpečíte e, dôveryhodnosť. Musíme pochopiť, že povinné vyvlastňovanie pôdy je veľmi citlivá otázka, pretože na ekonomike voľného trhu sa nemôžeme spolahnúť na hladký a funkčný priebeh alebo fungovanie eh, trhu s nehnuteľnosťami. Musíme počítať s investíciami eh, do nehnuteľnosti, čiže najdôležitejšie je zabezpečiť bezpečnosť. Eh. Takže samozrejme Máme tu aj rôzne e, konflikty záujmov. Máme investorov, ktorí investovali do pozemkov, do nehnuteľností a ktorých si chcú byť istí, že môžu dôverovať vláde. Čiže tá zájomná dôvera je dôležitá, pokiaľ ide o tieto investície a že vláda bude chrániť ich investície. A takisto e, investori, ktorí to chcú robiť verejne a chcú, aby tá práca bola spustená, a ktorí chcú dodržať aj stanovené lehoty. Čiže je to veľmi citlivá otázka. Z toho dôvodu väčšina krajín, eh, ktoré majú skúsenosti, sa spoliehajú na takéto vzájomné dohody. A to samozrejme znamená, že eh, je potrebné dobré ohodnotenie pôdy, eh, na ktorom sa dohodnú obidve strany. A samozrejme, osvedčený postup Eh, v týchto krajinách je taký, že tieto krajiny poskytnú kompenzáciu ešte pred eh, odňatím pôdy. Toto je veľmi dôležité a mm, treba pamätať na to, že ľudia investujú do eh, nehnuteľností a toto je aktívum, ktoré majú môžu získať úver, môžu zlepšiť svoje podniky, môžu si zlepšiť život, môžu zlepšiť životy svojich detí, vzdelávanie a tak ďalej. Čiže keď tu máme eh, povinné vyvlastňovať tie pôdy, tak je treba kompenzovať, eh, vykompenzovať tú osobu, zaplatiť jej kompenzáciu ešte predtým, než sa jej odoberie eh, tá pôda alebo ten majetok, pretože v takom prípade oni môžu začať v podstate nový život alebo nájsť si nový domov a tak ďalej. Takže toto sú tie najdôležitejšie aspekty na ekonomike voľného trhu. A z toho dôvodu viaceré krajiny vyvinuli aj ďalšie nástroje, pre získavanie pôdy. Ide o reťazce a konsolidácia pôdy, e, ktorú veľmi podporujú e, predovšetkým naši nemeckí kolegovia, alebo e, práva na nehnuteľnosti. My sme sa zaoberali týmito skúsenostiami, zaznamenávali sme ich. No a posledná vec v podstate je to povinné vyvlastňovanie pôdy. To je až tá posledná možnosť. Čiže aká je e, prax, súčasná prax v Grécku? Máme obmedzenia, pokiaľ ide o pôdu, o užívanie pôdy, e, v tom zmysle, že nikdy sa nestaráme o to, aký je dopad, aký by bol dopad na hodnotu e, pôdy a za to neposkytujeme kompenzáciu. Jedine, že by sa ľudia obrátili na vyšší súd, na Európsky súd a keď teda zvolíme cestu povinného vyvlastňovania pôdy, keď poskytneme kompenzáciu, tak je to veľmi neskoro. Takisto je tu princíp e, seba kompenzácie. To znamená, že keď odoberieme časť e, vašej pôdy, tak tá zvyšná časť, jej hodnota sa zvýši a z toho dôvodu, keďže nie vždy to takto funguje, sa ľudia obracajú na súd. A takisto aplikujeme systém úpravy pôdy pre implementáciu e, mestského plánu, keď e, odkúpime časť pôdy. Pokiaľ ide o priame, e, priame odkúpenie pôdy, to v podstate neexistuje z dvoch dôvodov, pretože ľudia nedôverujú vláde, väčšina ľudí nedôveruje vláde a e, takisto štátni zamestnanci e, majú strach a nemajú tú moc, aby urobili rozhodnutie, aby povedali v poriadku, e, dohodneme sa na tejto hodnote, pretože toto je reálna hodnota a boja sa, že skončia pred súdom a budú obvinení z toho, že boli podplatení a nie vždy tak, to je nie vždy prípad. Samozrejme, deje sa to, ale nie je to, nie je to pravidlo. No a samozrejme, hovoríme o výmene pôdy. V Grécku sme začali e, vyvíjať systém, ale zatiaľ to až tak nenapredovalo problémy a eh, nedostatky, ktoré identifikovala štúdia v Grécku, napríklad sú, že E, musíme e, v podstate sa riadiť súdnym procesom. Hovoríme, že nemáme kadaster, ale máme e, register nehnuteľností, ale samozrejme musíme zabezpečiť, aby sa postupovalo podľa poriadku. No a máme tu krajiny, kde len 1 e, až 2 prípadov, e, iba 1 až 2 prípadov skončia pred súdom. V Grécku 100 prípadov e, skončia pred súdom. Čiže súdy sú preťažené a nemáme špecifický súd, čiže je to občianský súd, ktorý rieši tieto otázky tieto prípady. Takisto, pokiaľ ide o odhad tej kompenzačnej sumy, aj s tým sa ľudia vrátiť na súd, pretože e, tá otázka E, pokiaľ ide o tú daňovú hodnotu, tak ako to bolo teda stanovené na základe daňovej hodnoty, fiskálnej hodnoty, tak to nemá nič dočinenia s reálnou hodnotou tej pôdy. A keď hovorím o vyvlastňovaní, tak musíme zobrať do úvahy ešte aj e, dodatočné náklady, ktoré vzniknú. Čiže e, nie je divu, že ľudia sa nakoniec obracajú a že tieto prípady končia pred súdom. Takže sú tu určité nedostatky v zákone a v roku 2001 No a e, vznikol zákon 4070, e, e, bol nedostatok transparentnosti, ktorý sa zlepšil a zlepšuje sa naďalej. Takisto nedostatok administratívnej kapacity, kapacity, toto je tiež niečo, čo sa zlepšuje, ale je potrebné ešte ďalšie vylepšovanie. Štátna podpora, to je v Grécku neustály problém a to je jeden z dôvodov, prečo sa nezabezpečila vo všetkých prípadoch kompenzácia a pôda. No a samozrejme spomenuli sme už aj preťažené súdy, takže mm, taká je skúsenosť súdov a takisto e, sociálna nestabilita, pretože je množstvo štrajkov, e, potom v tých e, súdnych konaniach dojde k prieťahom a tak ďalej. Čiže na základe tohto pokroku olympijského zákona, tak do, bol docielený pokrok, ale existuje špecifická legislatíva pre špecifický projekt, ktorý sa nedá uplatniť vždy, ale e, skúsenosť sa využila pre tento nový zákon 4070-2012, e, čo v podstate zlepšilo existujúcu legislatívu. To bol veľký pokrok. No a e, potom vylepšenia, ktoré boli zavedené, je zníženie počtu agentúr, ktoré sa zapájali do toho procesu, zmeny e, v katastri, e, pokiaľ ide o kontrolovateľov, tie projekty e, a kontrola projektov to mohlo začať paralelne, potom povinná kontrola z úradu pre lesníctvo, ďalej zlepšenie, pokiaľ ide o ohodnotenie, takisto umážneme nezávislých posudzovateľov na no umožnenie, aby projekty boli spustené a aby e, získanie pôdy mohlo prebehnúť ešte pred vyplatením kompletnej kompenzácie. Ale ako som už povedala, a ako už povedal aj prvý rečník, ako zdôraznil už prvý rečník, toto sa nedá aplikovať vo všetkých prípadoch, ale iba vo vynimočných prípadoch, pretože Grécko podlieha určitým finančným e, podmienkam a je to v podstate v rozpore e, s osvedčenými postupmi. Potom zlepšenie podmienok, kritérií, zníženie lehôd a tak ďalej. Čiže naozaj bol docielaný výrazný pokrok. Následne na túto štúdiu som robila ďalšiu štúdiu, pokiaľ ide o... Nie pre strategické investície, Nedýkalo sa to strategických investícií, ale E, riadneho vyvlastňovania. No a na základe legislatívy e, trvá približne 4 roky, aby sa ukončil tento celý proces vyvlastnenia. To je taký, ten, tak, e, taký, taký bežný čas, čiže je tu ešte priestor pre vylepšenie, ale ešte raz chcem zdôrazniť, že pokiaľ nebudeme podporovať ten režim vzájomných dohôd, tak sa nám nepodarí docieliť nejaký naozaj výrazný pokrok. Všetci vedia, že súdne e, postupy, súdne konania sú drahé, nákladné a zdlhavé. No a experti, s ktorými sme spolupracovali pri e, vypracovaní tejto štúdie, čo teda zdôraznili a čo odporili, podporili, je zlepšiť úlohu verejnej konzultácie a zapojenia. Vo všetkých krajinách sa zahajuje verejná konzultácia ešte pred e, spustením projektu a až sa urobí rozhodnutie, tak sa v podstate zahrňajú e, ľudia do všetkých štádí procesu, do implementácie, takisto informovať občanov o ich úlohe a o ich právach, proces osvety. Ďalšie odporúčanie expertov bolo skoordinovať technickú špecifikáciu, takže toto súvisí s technickými aspektami. E, technická špecifikácia E, aby e, sa zachovávali záznamy vyvlastňovania a oceňovania pôdy, aby sa vyhlo e, podvodom. kontrola všetkých častí vyvlastňovanie pôdy, aby nedošlo k dodatočným súdnym konaniam a aby sa zabezpečila kompletná kompenzácia majiteľov. No a potom politické riešenie, ktoré je potrebné čo najrychlejšie z hľadiska e, lesných máp a e, nárokov na pôdu a tak ďalej. E, toto súvisí s investíciami, s projektmi, s katastrom nehnuteľnosti a tak ďalej. Ďalší návrh je organizovať školiace semináre, aby sa zlepšili znalosti v rámci verejnej administratívy, verejnej správy potom eh, dôkladnejšie zvážiť náklady už počas plánovania celého projektu. Eh, už tu bolo spomenuté, že viacero z tých projektov percento nákladov vyvlastňovania bolo vysoké v porovnaní s celkovými nákladmi eh, vybudovania projektu. To je možno pravda v prípadoch, kedy išlo o tie najnákladnejšie oblasti. A v tom prípade je potrebné e, tým ľuďom zaplatiť. Ale existujú projekty, ktoré je možné premiesniť. A nie je potrebné, aby to bolo v tých e, najnákladnejších oblastiach. Ďalšie odporúčanie je že by sme mali konečne prijať medzinárodné postupy, metódy pre e, ohodnotenie a zlepšiť dostupnosť údajov, e, údajov o e, nehnuteľnostiach, o majetkoch. Toto je veľmi dôležité nie je možné spravodlivé posúdenie, ak nie sú k dispozícii údaje o trhu s nehnuteľnosťami. No a už som spomenula, že v septembri e, organizujeme Medzinárodnú federáciu, konfederáciu v spolupráci s Svetovou bankou, pokiaľ ide o trhy s nehnuteľnosťami, o udržateľné trhy s nehnuteľnosťami. A chcela by som vás vyzvať, aby ste sa zapojili, aby ste sa zúčastnili. Je to pre celý svet, nielen pre Grécko, ale je to organizované a uskutoční sa to v Grécku. No a ďalšie odporúčanie e, Medzinárodného výboru pre túto štúdiu bolo e, zriadiť e, hodnotiaci, nezávislý hodnotiaci výbor, ktorý by zahraňal zástupcov obidvoch strán, čiže zástupcov, aby sa teda podporil ten režim uzatvárania vzájomných dohôd. Takže súd by v podstate mal len ratifikovať tie rozhodnutia nemal by zachádzať do podrobností, pokiaľ ide o ohodnotenie majetkov a to by urýchlilo celý proces. Ďalšia otázka je zvýšiť e, kapacitu a možno zvážiť aj zriadenie e, konkrétneho súdu, ktorý by sa zaoberal e, touto oblasťou, ktorý by zahrňal expertov no a samozrejme podporiť a zrýchliť otázku výmeny pôdy tu, sú, e, tu je prehľad e, zmien v legislatíve, ktoré sa uskutočnili po tom, čo štúdia bola ukončená. Tu sú vymenované <clears throat> úpravy, jednotlivé články, teda e, tie pôvodné zákony, ktoré boli upravené. A vidím, že je teda veľmi pozitívne, že implementácia zákonov, ako aj hodnotenie v podstate ešte predchádza celému procesu No a takže nastali tu pozitívne zmeny. Takisto som zaznamenala, že prístup k pôde, alebo teda to získanie pôdy, že tu bola pozitívna zmena, pretože e, súd podporuje, súdne rozhodnutie podporuje rýchle e, vlastne zabratie tej pôdy No a rýchle sa stanoví e, súdny termín, pričom už nie je možná zmena termínu. Lehoty sa nemôžu zmeniť. No a toto je samozrejme pozitívne, pokiaľ majiteľia e, sú vykompenzovaní keď chcem zaklati kompenzácie ešte pred odňatím pozemku. Nehovorím len o e, lokálnych investoroch my veríme alebo dúfame, že prídu aj medzinárodní investori e, na trh s nehnuteľnosťami. No a potom ďalší aspekt, ďalšia zmena v legislatíve sa týka tých vyvlastnení, ktoré nepodliehajú článku 7a. To znamená, že nejde o strategické investície. No a takisto tu je e, pozitívne, že e, stále e, vysťahovanie začne e, už e, v podstate stanovením predbežnej kompenzácie a takisto ďalší pozitívny bod, že zmeny, pokiaľ ide o posúdenie, teda o ohodnotenie, zlepší sa proces um, ohodnotenia pôdy a správa hodnotiaceho výberu a nezávislého hodnotiteľa je potrebná pre eh, projekty, ktoré sú kofinancované eh, Európskou úniou. No a musím povedať, že nerozumiem celkom, aká vysoká je hodnota, pokiaľ, teda eh, význam týchto zmien, pokiaľ ide o kompetencie, ale chcem povedať, že otázka je článok, ktorý e, zvyšuje maximálnu hodnotu majetku pre administratívnych držiteľov práv e, e, z 5000 eur na 10 000 eur, čo je pozitívne, ale je to nestačí, to, musí to byť výraznejšia zmena. No a takisto nerozumiem celkom, ako je možné, že v predchádzajúcej legislatíve v rámci zákona 4070 eh, bolo zapo- povinné zapojenie verejnosti ešte pred diskusí eh, o eh, vzájomných dohodách a teraz hovoríme, že je to možné. To znamená, že v podstate sme urobili krok späť. Prečo sa tak udialo, tomu nerozumiem. Dobre, takže ešte raz chcem zdôrazniť tie odporúčania celej štúdie. Ďakujem za vašu pozornosť a dovidenia. Aj my vám ďakujeme za tento úvod, za tento veľmi prehľadný úvod a e, teda e, uvedenie do problematiky vyvlastňovania pôdy. Je to taký zložitý problém. Ďakujem, že ste nám e, poukázali na riešenia. Ešte o tom budeme ďalej diskutovať. No a samozrejme, dobre by bolo pre nás zistiť, čo by sme mohli robiť my, aby sme zlepšili podmienky v Grécku. Prepačte, že som si pomýlila e, vaše pohlavie. E, nevšimla som si titul a tie tabulky sú ďaleko pre mňa. Teraz by som dala slovo pánovi Delisovi, z gréckého ministerstva pre infraštruktúru. Chcem sa poďakovať, že ste prišli a že s nami dnes budete diskutovať o tejto téme. Máte slovo. Ďakujem za to, že ste pozvali naše ministerstvo Dúfam, že vám budeme môcť pomôcť pri vyriešení tohto výrazného problému, ktorému čelí moja krajina pri vyvlastňovaní pôdy. Áno, ako už povedali predrečníci, všetko tu je správne. Projekty sa naťahujú a tieto prieťahy viedli k strate e, finančných prostriedkov alebo k tomu, že sme tie finančné prostriedky nemohli najlepším spôsobom využiť. No a naozaj potrebujeme hodnotný príspevok, e, pokiaľ ide o spolufinancované programy, teda finan- programy financované Európskou úniou. E, chcel by som sa predstaviť. Pracujem na riaditeľstve e, ministerstva pre infraštruktúru, ktoré sa zaoberá vyvlastňovaním pôdy. Máme tu celý rad vyvlastňovaní vyvlastnení. Je to približne 50 všetkých vyvlastnení, e, ktoré boli vykonané v súvislosti, teda išlo o projekty e, infraštruktúry. No a teraz tu mám jednu prezentáciu, ktorá prebieha e, všetkými štádiami tých postupov vyvlastnenia. To je taký súhrn tej prezentácie, ale Uvedomil som si, že váš výbor a ľudia okolo mňa už sa dosť podrobne venovali tejto otázke. No a potom tu bola tá štúdia, ktorá bola zadaná a ktorá uviedla e, veľmi zaujímavé informácie o tom, akým spôsobom funguje vyvlastňovanie pôdy v Grécku v súčasnosti. Ale V mojej prezentácii by som teda chcel len vypichnúť tie hlavné body. Majetok podlieha ochrane v Grécku, presne tak ako v každej ďalšej krajine v Európe a je dostatočne chránený. Máme um, ústavu, ktorá eh, až nadmerným spôsobom chráni súkromný majetok, pretože stanovuje eh, podmienky, akým spôsobom je možné odňať tento majetok niekomu, zatiaľ čo iné ústavné zákony v Európskej únii neobmedzujú e, zákonodarcu žiadnym spôsobom pri obmedzení e, majetkových práv. Čiže v podstate um, <clears throat> tá podmienka, ktorú stanovuje grécka ústava, že kompenzáciu musí stanoviť súd a musí byť uhradená ešte pred zabraním pôdy alebo majetku a v každom prípade legislatívne musí byť e, stanovený e, verejný prínos, ešte než sa s tým začne. V podstate než sa stanoví úroveň legislatívy, tak je potrebné e, sa obratiť na súd. Keby sa zlepšila politická situácia v Grécku, no a z hľadiska reforiem, ústavných reforiem, by sa dal upraviť tento článok o ochrane súkromného majetku. No a možno by sme mohli vypustiť e, to povinné rozhodnutie súdu o výške kompenzácie. Toto by mohlo pomôcť veci a umožnilo by nám to podporiť práve také priateľské vyriešenia tých sporov, mimosúdne riešenia sporov, ako povedala pani kolegyňa, v rámci európskych krajín takéto mimosúdne riešenie sa týka viac než 80 prípadov, zatiaľ čo v Grécku je to menej než 1% z tých prípadov, ktoré sa riešia. Grecký štát využíva viaceré nástroje a prostriedky a jedným z nich je mimosúdne riešenie, kde obe strany sa dohodnú a potom takisto máme ešte aj nútené vyvlastnenia, na to, aby sa získali pozemky na prospešný, v rámci prospešného záujmu. Takže máme tu viaceré otázky, ktoré sa týkajú tejto problematiky. A využívajú sa tieto riešenia predovšetkým v takých naliehavých prípadoch, napríklad, kde je záujem verejný týkajúci sa predovšetkým vojenských záujmov. A také sú to aj prípady, kde treba chrániť verejné zdravie v rámci 72. Tam sme mali akutný problém týkajúci sa Grécka, kde hovorili o viacerých projektoch, kde sa hovorilo o vyvlastňovaní, ktoré by mohlo byť rozšírené aj na prípady, prípady spolufinancovaných projektov. Prepáčte, to bolo v roku 2012. A takýmto spôsobom sa vlastne rieši problematika spolufinancovaných projektov. A v rámci toho podporného programu 4. sa nám podarilo využiť toto vyvlastňovanie pre projekty s iným spôsobom ako to, čo je špecifikované v rámci článku 7a. Pokiaľ ide o vyvlastňovanie, právna komunita sa k tomu vyjadruje dosť negatívne, pretože jednoducho to považujú za niečo, čo je nad rámec ústavnosti, ale podarilo sa takýmto spôsobom prostredníctvom tohto postupu využiť viaceré prípady a vlastne olympijské hry napríklad také sa získali projekty, viaceré z nich sa vyriešili práve prostredníctvom vyvlastňovania pôdy. Grécky štát teraz vyvlastňovanie vyňal z programu postupov, pretože nemôžeme takéto naliehavé prípady využívať pre takéto dlhé obdobie a to vlastne bolo nahradené tým, čo my nazývame v rámci článku 7a dočasné zabratie pôdy, kde sa vlastne vyplatí určitá časť tej odhadovanej sumy majiteľovi a toto umožní získať čas a takisto sa tým skráti ten postup. Takže z tých 22 mesiacov, ktoré boli normálne potrebné na to, aby sa takýto proces vyvlastňovania ukončil, to je to, čo potrebujeme na to, aby sme tieto projekty správnym spôsobom završili že sa to snížilo z tých 22 mesiacov na zhruba 15 mesiacov, to znamená ten článok 7a zlepšil situáciu, pokiaľ ide o trvanie týchto projektov. To znamená, je to lepšie v porovnaní s predchádzajúcou situáciou o 7 mesiacov. Takže toto sa nám podarilo úspešne završiť v rámci tých koncesných projektov a vidíme to vlastne aj v súčasnosti toho semestra roku 2017 16, kde sa nám podarilo využiť to, ten prostriedok dočasného zabrania pôdy a využíva sa obdobie 15 mesiacov na naše projekty. To sú mimoriadne opatrenia a vždy sú určité negatívne dopady v rámci týchto postupov, pokiaľ ide o postihnuté strany. A dobre sa tu pokázalo na to, že časť tých kompenzácií, ktorá vlastne je depozitovaná zo strany štátu na to, aby sa prešlo k dočasnému zabraniu pôdy, ale treba povedať, že beneficienti nemôžu využívať tieto peniaze v skutočnom čase ani počas toho obdobia zabratia, pretože majú povinnosť prejsť cez celý ten proces na súde, kde sa vlastne uznajú ako majiteľa pôdy, ktorá sa vyvlastňuje. To znamená, to trvá niekedy 7 až 8 mesiacov, niekedy dokonca celý rok. A tá suma, kompenzačná suma vlastne bola uložená na fond hypotékový grécky a nemôže byť jednoducho zo strany tých recipientov to nemôže byť, pokým tento štatus nedostanú jednoducho využité. Takže ten veľký problém ktorý, ktorý takto vznikol a spôsob, akým sa to dá riešiť, súvisí predovšetkým s otázkou časového aspektu a nákladmi. To znamená čas, dĺžka, myslím, že to je problém pokiaľ ide o tieto výnimočné postupy, potrebujeme to zastabilizovať na úrovni 15 mesiacov, čo si myslím, podľa môjho názoru, nie je zlé, pretože tých 15 mesiacov, ako viete, nie je veľmi veľa v rámci tých projektov, ale takisto tu je aj otázka nákladov a to je už komplikovanejšie získať kontrolu nad týmto pretože tak ako povedal aj predrečník, nie je tu plán využívania pôdy, ktorý by nám umožnil využívať také druhy pôdy, ktoré nemajú byť zastávané a ťažko sa tam odhaduje tá reálna cena. A takisto skutočno, že nemáme ten národný kataster, to takisto má veľký vplyv. A čo je ešte dôležitejšie, daňové úrady využívajú túto fiškálnu hodnotu. A toto sú v podstate administratívne hodnoty a fiskálne hodnoty, na základe čoho sa zdaňuje pôda. A to vytvára veľký zmetok, predovšetkým pokiaľ ide o súdy, a aj pokiaľ ide o občanov, ktorí sú vlastne v tomto súdnom procese zaangažovaní. V žiadnom ohľade tu nie je e, v podstate správnym spôsobom reflektovaná tá trhová cena. μετά την εισαγωγή του, του, μετά την θεσμοθέτηση δηλαδή των, της, ε, Έχω ξεφύγει στην ουσία, εντάξει. Συγγνώμη. <laughs> Η, μία προς τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε η διαδικασία να η... Takže od samého začiatku sa urobili niektoré kroky. Išlo to predovšetkým o pozemky, ktoré boli ohodnotené, ocenené zo strany certifikovaných kontrolórov a Predtým sa to robilo zo strany štátnych úradníkov, potom zase súkromní experti to začali robiť, ale nevychádzalo to nejako z vedeckých štandardov, čo znamená, že sudcovia, ktorí dostali za úlohu zo strany štátu, aby stanovili kompenzáciu vychádzajúc z fiskálnej hodnoty alebo vychádzajúc z expertných hodnotení. zvykli rozhodnúť o cene pozemkov vychádzajúc na základe vlastných kritérií, čo znamenalo, že niekedy vlastne verejný záujem nebolo mu učinené zadosť a skutočnosť, že tie hodnoty, ktoré tu boli využívané zo strany oboch strán zúčastnených na spore, buď neboli správnym spôsobom zohľadnené alebo správnym spôsobom vypočítané. Je tu dôležitá otázka, ktorú podľa môjho názoru eh, je dôležitá a musíme sa na to pozrieť z pohľadu gréckej administratívy a tá spočíva v tom, že potrebujeme zlepšiť manažment, kapacitu manažmentu služieb úradov, ktoré sú zodpovedné za vyvlastňovania. Každý orgán, ktorý implementuje alebo manažuje nejaký projekt, má svoje konkrétne má svoje konkrétne právomoci a zodpovednosť. Ak tu máme 500 takýchto orgánov, ktoré sa z, majú vyjadriť k týmto postupom, tak v podstate nie je jednoduché to všetko zosúľadiť. Je oveľa ťažšie postupovať na regionálnej úrovni, predovšetkým pokiaľ ide o mestskú úroveň a komúnnu úroveň, kde jednoducho nie je dostatočný počet zamestnancov. Takže takýmto spôsobom sa snažíme kontrolovať náklady, aj časový rozmer zohľadniť. Uvedomujeme si, že zlepšenie inštitucionálneho rámca nie je riešením, nejakým všeliekom. Áno, urobili sme to, čo sa dalo. Skrátili sme všetky lehoty a dostali sme sa až k tomu bodu, kde vlastne ani nejaké férové súdne postupy nedokážu zabezpečiť vyváženosť riešenia, takže myslím si, že treba zlepšiť, a tu je ešte veľa priestoru, že treba zlepšiť predovšetkým tú kapacitu úradov, ktoré sú zaangažované do vyvlastňovania a toto by bolo spôsob, hodným spôsobom, ako sa dá zlepší tá situácia, prečne pokiaľ ide o čo sa pokiaľ ide o racionalizáciu nákladov. Teraz sme v takej situácii, kde máme stálu spoluprácu s ministerstvom financí, pretože služby tu sú zodpovedné za monitoring a majú jednoducho aj kompetencie aj v tejto oblasti a my sa snažíme využívať všetky možnosti, všetky možnosti na to, aby sme reformurovali legislatívu v oblasti vyvlastňovania a takýmto spôsobom vstúpili aj do tej úrovne manažmentu, riadenia a urobili všetko preto, aby zaangažované úrady, ktoré má, sú zodpovedné za vyvlastňovanie, mohli postupovať riadným spôsobom a mohli to celoplošne riešiť, aby tu boli zabezpečené konkrétne, konkrétne postupy. Takže toto je v takom širšom kontexte náčet tej situácie. pragmatiko, να βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να Robíme všetko preto, aby sme zlepšili výkonnosť, na to, aby sme sa v týchto projektoch trochu pohli dopredu a aby sme nezaostávali, pokiaľ ide o problém vyvlastňovania a ďalšími problémami, ktoré s tým súvisia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Máte možno nejaký prehľad, že koľko gréckých projektov alebo projektov, ktoré financuje EÚ, ktoré takýmto spôsobom sú omeškané alebo sa vôbec nekonajú vzhľadom na tie problémy, pokiaľ ide o vyvlastňovanie. Máte nejaký prehľad? Ďakujem za odpoveď. Eh, eh, eh, Ďakujem. Ministerstvo pre infraštruktúru manažuje iba časť spolufinancovaných, kofinancovaných projektov a ide predovšetkým o projekty týkajúce sa v oblasti dopravy. Ja predpokladám, že tu je určitá miera omeškania. Zhruba na úrovni 50 pokiaľ ide o číslo projektov Takže 50% omeškaných projektov sú omeškané, pretože tu je problém s vyvlastňovaním. Niekedy sú to menšie omeškania, niekedy dlhšie, sú tu viaceré druhy omeškania, ale chcel by som povedať, že vlastne tie omeškania sú zaprečinené zhruba na úrovni 50% problémom vyvlastňovania. Ďakujem. Máme ešte jedného rečníka, pána Satasa ktorý pracuje na ministerstve hospodárstva, venuje sa štruktúrálnym fondom, je zodpovedný aj za cestovný ruch. Chcem povedať, že aj finančné ministerstvo sme pozvali, ministerstvo pre financie, ale oznámili nám, že neprídu, ale do, poslali nám dokument, briefing, ten ste dostali k dispozícii, takže nech sa páči, máte slovo, ďakujem za to, že ste prišli. Dobrý deň pani predsednička, ďakujem pekne za zorganizovanie a pozvanie. Mám takýmto spôsobom možnosť prezentovať inštitucionálne rámce ohľadne vyvlastňovania, predovšetkým pokiaľ ide o proces kompenzácií pre postihnutých majiteľov a takisto mám aj prezentáciu prípadovej štúdie, kde hovoríme o nových modeloch v Grécku. Predovšetkým by som vám chcel povedať, že pracujem ako poradca generálnemu tajomníkovi pre štruktúrálne fondy na ministerstve hospodárstva. Som inžinier, som PhD, pokiaľ ide o otázky ohodnocovania pôdy. Som certifikovaný odborník a odhadca ceny pozemkov a pracujem v expertných skupinách, predovšetkým pokiaľ ide o nové praktiky týkajúce sa diálnic v Grécku a pokiaľ ide o obdobie 2014 a 2015 som pracoval pre Ion Technologies, pokiaľ ide o projekt Transadriatic Pipeline, to je ten južný koridor a je to jeden z najväčších energetických projektov, pokiaľ ide o problematiku vyvlastňovania pôdy. Takže pozrieme sa hlavne na definície. Nutené vyvlastňovanie je nástrojom, ktorý umožňuje vlastne vyvlastnenie pôdy pre verejný záujem, pre verejné projekty. Je to skôr taký násilný proces, kde vlastne príde niekto o svoje vlastné práva vzhľadom na našu západnú kultúru sa to dá odôvodniť iba v prípadoch verejného zájmu. V rámci greckej ústavy je to definované takým spôsobom, že nikto nemôže prísť o svoj o svoj majetok iba v prípade verejného zájmu, ak je to správnym spôsobom zadefinované a je zabezpečená aj plná miera kompenzácie. Podobným spôsobom ten prvý protokol dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod definuje, že nikto nemôže byť zbavený svojho pozemku iba v prípade verejného záujmu, ak je to predmetom dodržania podmienok stanovených zákonom a základných princípov medzinárodného práva. Vzhľadom na grécku ústavu a európske dohovory, pokiaľ ide o otázky kompenzácie, plná kompenzácia predstavuje na kompenzáciu újmy a musí byť zabezpečená v plnej miere. V plnej miere v hodnote, ktorú je, ktorá je stanovená v objektívnym spôsobom. Ide tu teda o nahradenie trhovej hodnoty. Plná kompenzácia sa neobmedzuje iba na samotnú hodnotu daného majetku, ale aj na možné škody, ktoré súvisia s takýmto vyvlastnením. Sú tu viaceré komponenty. Je tu predovšetkým o hodnotu majetku, hodnotu štruktúr, ktoré sú na tom pozemku, náklady na relokáciu, premiestnenia, takisto aj súdne trovy. Takže chcel by som povedať v tento chvíli nasledovne. Sú tu určité prvky, ktoré nazývame plnou kompenzáciou. Sú to napríklad daňové transfery, ktoré musí zaplatiť postihnutá osoba na to, aby si kúpila nový pozemok. A to ide v rozpore s tým, čo uvádza a definuje grécka ústava ako plná miera kompenzácie. Pokiaľ ide o trhovú hodnotu, tak hodnota vyvlastneného majetku je založená na jeho trhovej hodnote kde trhová hodnota je tá, ktorá sa odhadne v deň nákupu med potenciálnym nákupcom a predajcom, kedy zúčastnené strany vedomé sa dohodli Ohodnotenie vyvlastneného majetku je založené na jej najvyššej a najlepšej možnej forme využívania. Toto využívanie sa odhaduje v deň hodnocovania podľa najvyššej ponuky. Proces kontrolujú dva orgány, v prvom rade výbor 2882 2001, dvaja zástupcovia ministerstva financí a jeden nezávislý expert a potom ďalší členovia ministerstva financí. Profesia hodnotiteľa bola založená v roku 2013. Vtedy profesionálni hodnotiteľia boli buď nezávislí hodnotiteľia, alebo členovia SOE, čo boli právnické osoby, nad ktorými dohliadalo ministerstvo financií. SOE bolo členom TEGOVA a členovia uplatňovali európske a medzinárodné e, normy hodnotenia. Z legislatívy vlády a iných e, verejných orgánov tieto vyplynulo používanie SOE, ako oficiálneho orgánu na hodnotenie. Odmena pre služby za SOE bola určená v roku 2013. Tým, že sa zrušilo SOE, bol ustanovený register certifikovaných hodnotiteľov v roku 2013 zákonom 4152. E, členov certifikuje súkromná organizácia, ktorá uplatňuje európske a medzinárodné štandardy, normy pre hodnotenie, je to TAGová, RICS a STAIR Register. Vďaka liberácii procesy sme, sa nám podarilo dosiahnuť zrušenie fixných hodnôt, sum za poplatky, vytvorenie disciplinárnej rady, a re, do registra v tejto chvíli náleží 412 fyzických osôb a 41 právnických osôb. Pokiaľ ide o legislatívne opatrenia, tak využitie certifikovaných hodnotiteľov rozšírilo svoje činnosti aj na prípady koncesí nových diálnic, projektov veľkého hospodárskeho záujmu, spolufinancované projekty zo štrukturálnych fondov a ďalších EU programov. No osoba, ktorá má zaplatiť kompenzáciu, musí povinne žiadať o správu o kompenzácii od nezávislého certifikovaného hodnotiteľa, ktorý náleží do registra certifikovaných hodnotiteľov. Na záver by som chcel hovoriť o prípadovej štúdii novej, nových diálnic. Tá je mimoriadne zaujímavá, pokiaľ ide o problémy a meškania na jednej strane a na druhej strane prijatie nových pozitívnych postupov na výpočet kompenzácií. Ako vidíte v tabulke, v roku 2007 bolo podpísaných 5 projektov na výstavbu mm, diálnic. Máme najväčší projekt, je to 1300 km nových diálnic v Grécku a 80 tisíc dotknutých majiteľov pozemkov. Pokiaľ ide o túto štúdiu, prípadovo štúdiu, mali by sme sa na kľúčové body a proces dodávky. V prvom rade meškanie, v prípade vyvlastňovanie vedli k meškaniu, diálnice neboli dokončené. Pokiaľ ide o koncesie, tak pôvodné ustanovenie bolo uvedené na 12 mesiacoch po začiatku koncesnej zmluvy. Získanie je za normál... to, to, tento proces za normálnych okolností trvá 22 mesiacov. Čiže každý videl, že to bol naozaj čarovný cieľ, ktorý sa nedal dosiahnuť, viedol k mnohým typom omeškania, ktoré viedli k nedostatku miery úverov, ne, neviedli k nárastu zamestnanosti, viedli k meškaniu pri dokončovaní projektov, čo uh, malo viesť zlepšeniu dopravy a redukovať do, uh, nehody, meškanie v dodávkach, kompenzácii dotknutých majiteľov a tak ďalej. Uh, on the other side, and at the Na základe nesprávne nastaveného vyvlastňovania a omeškania sme v procese kompenzácie viedli, sa dopracovali k zmenám, ktoré viedli k harmonizácii s európskymi a medzinárodnými postupmi Zákon 3555 bolo SOE ustanovené ako zodpovedný orgán za odhad kompenzácií vyvlastnených pozemkov v oblasti koncesí na diálnice. Výsledkom bolo, že odhady kompenzácií boli poprvýkrát založené na európskych hodnotiacich štandardoch orgánom TEGOVA. Poprvýkrát sme mali ústredné plánovanie veľkého projektu. Vytvorili sme jednotnú databázu hodnot. Týkalo sa to pôdy, vstavieb. No a to viedlo k významnej redukcii percenta vysokej miery kompenzácií v prípade rozhodnutí súdu. Až 70 rozhodnutí súdu bolo v súlade s odhadmi certifikovaných hodnotiteľov. Po roku 2013 registrovaní certifikovaní hodnotiteľia boli zodpovední za odhad kompenzácií väčšiny vyvlastnených pozemkov. V prípade nových diálnic sme vyviedli dôsled, vyvedeli dôsledky týkajúce sa dôvodov meškania. Bolo to nastavené nesprávnym dizajnom procesu vyvlastňovania, To bolo nastavené na 12 mesiacov, čo bolo dokázané ako zlíhanie. Viaceré modifikácie pôvodného objektu, k čomu čo bolo výsledkom nedostatku toho, že neexistovala nejaká finálna štúdia o výstavbe diálnice. Taktiež sa treba zmieniť o zlepšení právneho rámca v oblasti kompenzácie. Máme tu rozšírenie uplatňovania európskych a medzinárodných hodnotiacich noriem v procese kompenzácie. Je tu o koncesie nových diálnic, spolufinancované projekty, projekty veľkého hospodárskeho záujmu, legislatíva špecifických overení zo strany súdcu, najmä v prípade odklonu od návrhu certifikovaných hodnotiteľov bola tiež ustanovená. Aj keď grecké orgány sa dopracovali k veľkej miere zlepšení v procese vyvlastňovania, ďalšie kroky by mohli viesť k zlepšeniu tohto postupu. Napríklad lepšie plánovanie vyvlastňovania, legislatívna činnosť na ustanovenie nesúdnej dobrovoľnej procedúry získavania pôdy, lepšia koordinácia všetkých služieb a vytvorenie databázy, kde by sa uvádzali odhady kompenzácií vyvlastnených e, pozemkov a finálne kompenzácie na základe súdu. Na záver by som chcel trošku pozitívnejšom duchu hovoriť o charakterizácii, ku ktorej sa dopracovala grécka vláda pred dvoma mesiacmi Desiatky projektov boli ustanovené za projekty veľkého hospodárskeho záujmu. Vďaka tomu už nebude dochádzať k meškaniu v prípade procesov postupov vyvlastňovania. Ďakujem. Ďakujem. Môžem sa vás opýtať, koľko projektov spadajú do vašej kompetencie? A koľko projektov sa teda oddiali alebo vôbec sa neuskutočnia? Máte o tom prehľad? The projects that uh, still have some problems, but we believe that uh, they will be, uh, the problems will be resolved with, uh, uh, with uh, uh, Olympic urgent procedure. Najdôležitejší pre nás je ten projekt piatich diálnic, majú obrovský rozpočet, zhruba na úrovni 4 miliárd Taktiež sa spustil ten projekt olympijského zákona. Dúfame, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa tieto problémy vyriešia. Taktiež neviem, či viete, ale komisia a fondy nám uvalili povinnosť ukončiť týchto 5 projektov diálnic do konca marca 2017. Čiže máme na to 10 mesiacov, inak budeme musieť vrátiť obrovské množstvo finančných prostriedkov. Das klappt. Das klappt. A funguje to? Až to nad 2017 to stihnete? Will you, will you manage to, will you manage to do it? Yeah, we are sure about that. Áno, sme si istí, že áno. To rada počujem. Ďakujem za eh, pútavú prezentáciu, alebo pútavé prezentácie. Ja osobne eh, som sa opäť toho veľa dozvedela. Otázka teraz je, čo s tým? Otázka je na adresu troch greckých expertov, čo môžeme urobiť my, aby sme eh, urýchlili tento proces, pretože chceme, aby sa v Grécku niečo dialo. Aj po tých projektoch, čo sme tam videli. Možno až závidieť Grécku, že má toľkoto projektov v oblasti infraštruktúry a že presadilo toľko dôležitých projektov a to, čo sme si vypočuli dnes, to je taká škoda. Takže začala by som gréckými expertami. Ide o tie potrebné zmeny ústavy, e, ktoré ste spomenuli. Ja mám takú skúsenosť, že ak teda vždy sú nejaké záujmy za takýmito ústavnými zmenami a počula som, že v Grécku je veľa právnikov, teraz som e, trošku pochopila prečo. Takže je táto ústavná zmena nevyhnutne potrebná, pretože e, tí odborníci, druhí dva experti o tom nehovorili, čiže aký význam naozaj má tá zmena ústavy, na čo je potrebná a môžeme počítať s tým, že táto ústavná zmena sa naozaj aj uskutoční ak teda je naozaj nevyhnutná. No a potom by ma ešte zaujímalo, ako vám môžeme pomôcť. Mohli by sme začať vami. Potom mám ešte aj otázky na komisiu. Samozrejme aj kolegovia. Môžete položiť otázky teraz, ak sa chcete niečo opýtať. Nech sa páči. Ε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν επικείται κάποια συνταγματική... Myslím, Δεν είμαμε... Τα prípady v budúcnosti, ktoré by mali dopad na práva v oblasti majetku. Hovorilo sa tu o tom olympijskom zákone, preto som sa vás opätovne opýtal, aby som vám mohol odpovedať. Čiže keď hovoríte o zmenách v ústave, alebo teda zákonných zmenách týkajúcich sa týkajúcich sa nákupu pozemku v našej krajine, tak nemyslím si, že niečo takéto sa plánuje. Έκανα πράγματι μια αναφορά σε ό,τι αφορά το ελληνικό σύνταγμα το οποίο έχει μια δέσμε. Hovorilo sa tu o greckých zákonoch, v, ústave sa nachádza obmedzenie, podľa ktorého sa hovorí, že kompenzáciu musí ustanoviť súd. Ja osobne sa domnievam, no a bolo by to veľmi dôležité politické rozhodnutie, ktoré by museli prijať politické orgány, ale ja si myslím, že sa musíme pozrieť na to, že pokiaľ musíme toto ustanovenie v ústave pozmeniť, tak sa musíme ubezpečiť, že už nemusíme e, sa spoliehať na súd pri ustanovení sumy za kompenzáciu. Samozrejme, pokiaľ sa dve strany nezhodnú, tak môžu ísť na súd, ale nemalo by to byť predbežná požiadavka na nastavenie kompenzácie. Toľko v samotnej podstate, no a potom ešte niečo. Nie je to, nemá to naša krajina v programe, bolo to len osobné stanovisko a možno je to niečo, o čo by sme sa mohli pokúsiť. Ja by som chcel povedať, že právo na majetok v Grécku je veľmi citlivá záležitosť. Týka sa to aj politických okolností v krajine, Pani predsedníca, vy ste sa veľmi správne opýtali, čo môžeme teraz urobiť preto, aby sme zlepšili tieto postupy. Osobne sa domnievam, že výkonné orgány, ktorých je veľa, nie je to len niekoľko ministerstiev, alebo nejakých špecifických právnych orgánov. Naozaj, u nás ich je veľmi veľa. No a my možno by sme mali sa snažiť dopracovať holistickému zlepšeniu všetkých týchto orgánov, ktoré sú zaangažované do tohto procesu. To by viedlo k mnohým zlepšeniam. Takže podľa mňa je dôležité sa venovať e, otázke manažmentu. Aj komisia, ako aj váš výbor by nám mohli pomôcť a možno o tom budeme mať príležitosť diskutovať v budúcnosti, kde by sme špecificky mohli hovoriť o technických záležitostiach. Yeah, thank you very much. Ďakujem za slovo. Myslím si, že som hovorila o zozname odporúčení a neviem, ktoré z nich je najdôležitejšie, pretože všetky sú dôležité. Taktiež je dôležitá osveta a musíme navýšiť dôveru verejnosti v štát. To sa podarí len To sa dá dosiahnuť iba pokiaľ budú za, zaistené zálohy. Nedá sa, to tu, nedá sa tu chodiť do kolečka, je to veľmi dôležité. A pokiaľ ide o právne postupy, tak súd musí ratifikovať hodnotenie, musí, hod, musí o, schváliť o kompenzáciu, ktorú ustanovil niekto iný a preto je ľahšie, aby samotný súdca ustanoval reálnu hodnotu kompenzácie. Je dôležité, aby sme sa dopracovali k udržateľnému trhu s nehnuteľnosťami, aby sme navýšili mieru dôvery. To je naozaj veľmi dôležité. Krajina v tomto veľmi zaostáva. Ďakujem. Κατά την άποψή μου, εντάξει, είναι προφανώς ότι υπήρχαν δεκάδες προβλήματα τα οποία σιγά σιγά έχουν μπει σε μια γραμμή κοινοποθέτηση. Pravda je, že sme mali veľmi veľa problémov, ktoré sa teraz zlepšujú. No a taktiež sa zlepšil spôsob, akým vyratávame kompenzácie. Myslím si, že štát by mal teraz prestať vytvárať problémy pre majiteľov pozemkov a mal by ukázať odvahu a snažiť sa e, o priateľské vysporiadanie. Pretože toto riešenie prostredníctvom transparentného postupu ex ante by bolo najlepším riešením pre veľkú väčšinu projektov. Tam by sa dalo zabezpečiť, že sa chránia e, vlastnícke práva, že to nebude trvať dlho. A samozrejme, pokiaľ by vystal problém, tak sa môžete obracať na súd, ale ja, som, ja sa v tejto oblasti venujem už veľmi dlho a myslím si, že by sme sa mali odkloniť od toho súdneho systému, od súdu, od právnikov. Musíme mať istú mieru dôvery, že tie hodnoty, ktoré sa navrhujú, sú reálne, sú trhové a že štát sa vás nesnaží nejako obísť, že ten systém je férový. A myslím si, že občania chápu, že experti, ktorí to odhadujú, to robia férovo. To znamená, že nemusia ísť na súd. Pretože inak sa tá otázka kompenzácie rieši 2-3 roky, čo, čo spôsobuje meškania. Čiže zopakujem to, najlepšie riešenie by bolo nastaviť dobrovoľné e, postupy, tak ako je to v mnohých iných európskych členských štátoch. Ähm, Nezdá sa mi, že akákoľvek justícia by bola preťažená týmito postupmi. Žiadny členský štát by to nezvládal. Možno by s tým iné krajiny mali ešte väčšie problémy ako Grécko s takýmito konaniami. Ale otázka je, ak som to správne pochopila, tak je to otázka na Grécko, či tá krajina to chce presadiť. Každý je strojcom vlastného šťastia. Treba niečo urobiť, ale bolo by samozrejme veľmi dobré, keby sa niečo teda udialo. Aké sú podľa vás, aká je vyhliadka na úspech, aby sa to vyvinulo tak, ako ste povedali a ako to funguje aj v iných európskych krajinách. V Nemecku sú to osvedčené postupy a kto sa na to pozrie, tak vidí, že vždy sú okolo toho spory, ale sú aj kompenzačné mechanizmy bez súdov. Keby to všetko podliehalo súdnym konaniam, tak Neviem, prečo sa to neurobí tak isto aj v Grécku. Právna istota v iných e, konaniach je tiež zabezpečená. Možno jednoducho tomu nerozumiem, prečo je, ľudia nepochopia, že v podstate to blokuje, nevytvára to ani právnu istotu, pretože tá spočíva aj v trvaní e, tých konaní. Čiže aká je šanca, že sa naozaj niečo udeje, či už to všetci pochopili, alebo či ešte sa to stretáva s veľkým odporom. Mohli by ste nám niečo k tomu povedať? Pretože ak o dva alebo tri roky sa zase vrátime do Grecka a pozrieme sa na tie projekty, tak či bude nádej, že sa niečo zmení dovtedy. No a ak my môžeme niečo urobiť, aby sa tak udialo, tak nám to povedzte. Chcete sa ešte k tomu vyjadriť? To je skôr taká filozofická otázka. Όχι, καταρχάς νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό. Ο λόγο καταρχάς που... Je to veľmi praktická otázka a už nechcem opakovať, čo som povedal. Dôvod, aký sme mali, sú obrovské prieťahy počas uplynulých rokov, predovšetkým pre tých 5 veľkých eh, cestných projektov, ktoré eh, získali finančné príspevky nie, nie je to v tom, že by sme nemali právne nástroje, ale tie neboli nikdy aktivované. Tieto nástroje boli vytvorené 3 roky pred <clears throat> olympijskými hrami, pretože sme vedeli, že tie lehoty sú veľmi tesné. No a čo bolo podľa môjho názoru negatívne, že neboli implementované. Čiže právne nástroje existujú, ale nevyužívame ich. Takže ak tieto právne nástroje sú na hranici ochrany e, vlastníckých práv, keď som hovoril e, so sudcami, tak mi povedali, že tie lehoty sú tak tesné, je to takmer ako sovietská ústava, je to až priam až vtip. Takže ak spustíte projekt a poviete, že chcem začať stavať o rok a poviete, že je to dôležité pre ekonomiku krajiny, tak e, nájdete spôsob a všetko v podstate zabezpečíte, aby ste tú krajinu, aby ste tú pôdu získali a tak ďalej. Ak by sa tento právny nástroj zlepšil, to je iná diskusia, ktorú by mali viesť právnici, či e, teda ak chcete implementovať projekt, tak musíte získať e, pozemok. Ale, takže ako som povedal, tie nástroje máme, ale ich nevyužívame. Samozrejme je priestor pre vylepšenie a ako som už povedal, neviem, či <clears throat> grécky štát zrazu začne byť veľkorysý a začne vytvárať mimosúdne e, inštitúcie, ktoré by vyriešili tieto problémy. Možno vy by ste mohli vyvíjať nátlak týmto smerom, aby sa vytvárala právna istota, ale nie, aby to podliehalo súdom. Chcem to porovnať grécku situáciu a nemeckú situáciu. Musím povedať, že v Nemecku vidím, že je verejná dôvera voči štátu, a toto je e, v podstate dôkazom toho sú nástroje, ktoré štát využíva. Štát povie v poriadku, my to spravodlivo posúdime, prebehne diskusia a sme ochotní docieliť dohodu. Nechceme, aby ľudia boli bez majetku, bez pôdy. Preto e, tam je aj konsolidácia pôdy. To si vyžaduje určitý čas a spoluprácu s verejnosťou, verejná vypočutia a tak ďalej. Ale v konečnom efekte neskončíme e, s občanmi, ktorí budú bez majetku. E, ich krajina podlieha ochrane a projekt sa zrealizuje. To je dôležité, ale to si vyžaduje administratívnu kapacitu, ktorá musí sa zvýšiť. Na to musíme pracovať. V situácii, v akej je Grécko, keď vytvoríte zákon a stanovíte lehoty k tomu zákonu a potom musíte vytvoriť ďalší zákon, aby ste povedali, že tie lehoty musia byť dodržané a nesmú sa e, e predlžovať, čo, čo sa dá k tomu povedať? Je to také šialené vytvoriť ďalší zákon v tom, o tom, že lehoty sa nesmú meniť. Lehoty určitého zákona sa nesmú meniť to chce odhodlanie, spoluprácu a e, znovu posilnenie verejnej dôvery. A myslím, že v tomto sa neuberáme tým správnym smerom a je to dosť znepokojivé. Pán Denis. Ja si myslím, že na to, aby sme dosiahli lepšiu úroveň spolupráce s vlastníkmi e, dotknutej, e, dotknutých pozemkov, a aby sme mali lepšie výsledky a mali tie mimosúdne vyrovnanie, tak na to potrebujeme v prvom rade komerčné trhové hodnoty a nie fiskálne hodnoty, aby sa využívali trhové hodnoty. Ministerstvo financií sa v súčasnosti uberá týmto smerom a prislúbili, že v blízkej budúcnosti vytvorí dôveryhodný systém pre stanovenie trhovej hodnoty. Chápete, že toto je novinka a e, bude to chcieť čas, na to, aby si to získalo dôveru. A v dôsledku poklesu hodnoty pozemkov v Grécku v dôsledku finančnej krízy momentálne čelíme obrovskej prekážke pri pokuse e, stanovenia, alebo teda pri snahe stanoviť komerčné hodnoty pre pozemky, pre nehnuteľnosti. Mimo súdne vyrovnanie, čo na to potrebujete? Potrebujete certifikovaných expertov, hodnotiteľov, posudzovateľov, ktorí budú dôveryhodní a ktorí budú mať skúsenosti na práci, s prácou na trhu, aby si získali povesť je zoznam e, posudzovateľov z roku 2010. Ja nevedeli v tomto zozname registrovaných posudzovateľov, pretože mali obmedzenú sféru činnosti. Keďže toto uzatvorené povolanie sa otvorilo v roku 2012, teraz máme v tom registri približne 400 fyzických a osôb a 50 Um, právnických osôb, takýchto uh, posudzovateľov a títo, tieto osoby si musia získať nadobudnúť skúsenosti, aby sa zlepšila kredibilita tejto inštitúcie na gréckom trhu a až potom sa im bude dôverovať keď budú posudzovať hodnotu majetku počas vyvlastňovania. A v, takej, v takom prípade bude možná e, kvalitná spolupráca s majiteľmi. Takže to sú aj ďalšie otázky. Pozemná, e, e, pozemné plánovanie, Takže regióny pripravujú plán využitia pôdy pre e, veľké, e, väč, väčšie regióny Grécka a dúfam, že počas najbližších 5 rokov, rokov budeme e, mať k dispozícii bezpečnejšie nástroje, aby sme lepšie zvládali vyvlastňovanie pôdy a aby sme mohli lepším spôsobom spolupracovať e, s vlastníkmi pozemkov a aby sme nemuseli využívať núdzové opatrenia, ktoré sú niekedy dosť nespravodlivé a spôsobujú sociálne problémy. No a to bola ďalšia myšlienka, ďalší návrh, v ktorom by ste nám mohli pomôcť, pretože už sme o tom medzi sebou diskutovali. Licencie a vyvlastňovanie, to by malo byť autonómne. Nemalo by to mať nič dočinenia e, s, pridelením projektu. Čiže najprv sa urobí to vyvlastnenie a udelia sa licencie, čiže archeologické povolenie, pretože aj to je potrebné, zabezpečenie, aby tam boli k dispozícii sieťové prepojenia. Toto musí predchádzať tomu, než sa udelí zákazka kontrakt na projekt, ešte aj pred tendrom. No a potom nebude potrebné absolvovať tú fázu udelenia licencie a vyvlastňovania No a nebudú sa <clears throat> meniť, alebo teda predlžovať tie lehoty, ktoré sú e, uvedené pre ten projekt. Ďakujem. Pán Reno, takže čo teraz? Vy dúfate, že sa to zlepší, my tiež, ale stačí to? Otázka je, čo môžeme urobiť? Nie niečo konkrétne, nejaké konkrétne kroky, ktoré môžeme urobiť, v takom prípade ich urobíme. Pán profesor Poc, pani profesorka Pociu ukázala prstom na e, tú zásadnú otázku, ktorá e, viedla k problematickej situácii, s ktorou teraz bojujeme. Je to do vysokej miery otázka transparentnosti a dôvery. Ak občan nemá dôveru e, v ten celý postup vyvlastňovania a ak neverí v transparentnosť E, spôsobu stanovenia ceny pozemku, tak sa občania naďalej budú obracať na súd. Tomu sa nevyhneme. Čiže ak chceme pomôcť Grécku, tak musíme na jednej strane poskytnúť Grécku všetky technické prostriedky, technické nástroje, ako register e, pôdy a všetko, čo s tým súvisí, všetko, čo je potrebné na to, aby stanovenie cien pozemkov bolo transparentné pre všetkým možné použitie, ale predovšetkým pre vyvlastňovanie, aby občan vedel, že toto je spravodlivá cena, štát mi poskytne spravodlivú cenu za to, čo mi zoberie. To je základné právo. Na druhej strane môžeme zlepšiť ten systém tým, že vyvinieme e, súčasné mechanizmy využívania nezávislých posudzovateľov. Nezávislí posudzovateľia to je výrazný krok vpred v porovnaní e, s predchádzajúcou situáciou a tým môžeme ešte zlepšiť dôveru v takýchto nezávislých posudzovateľov tým, že napríklad budeme trvať na e, spôsobe certifikácie nesmie byť žiadny konflikt záujmom, pokiaľ ide o um, pozemok, ktorého cenu stanovujú a ďalšie, ďalšie mechanizmy. A na tomto budeme trvať. v diskusii s gréckou vládou. Toto sú tie smery, cesty, ktorými sa budeme ďalej uberať. Môžem doplniť, že súhlasím eh, s predrečníkom. Tiež si myslím, že majiteľia súkromného pozemku musia mať dojem, že štát získa rýchlým spôsobom tú pôdu a že sa neodchýli eh, od ceny až sa dosiahne situácia, že ľudia budú dôverovať štátu pokiaľ pri stanovovaní ceny, ktorá bude spravodlivá a budú mať pocit, že nebude medzera v systéme, tak až vtedy sa dosiahne, že sa nebudú obracať na súd. Takže tá cena sa dohodne s tou firmou ešte predtým. No a musí sa zlepšiť e, ten proces vyvlastňovania pôdy v štáte. Myslím, že ak sa ma pýtate, čo robí komisia, experti z Grécka a z komisie a tá práca, ktorú urobili, viedla k procesu, ktorý sa zlepšil z krátkodobého hľadiska. Potom je tu memorandum porozumenia o tom programe, ktorý identifikoval uh, že vyvlastňovanie pôdy je kľúčová otázka, ktorú treba riešiť. No a toto v kombinácii s realitou stratégie eh, boja proti podvodov, pokiaľ ide o európske finančné príspevky, viedlo, to viedlo k tomu, že grecké úrady na tom pracujú. Tento proces prebieha, prináša prvé výsledky Myslím, že práca, ktorá sa uskutoční počas najbližších rokov, povedie k procesu, ktorý bude e, zlepšený trvalo a nie len krátkodobo. Ďakujem. Ďakujem za informácie, za výmenu názorov. Bolo to veľmi zaujímavé a pre nás veľmi dôležité tie skutočné problémy e, ktoré e, vznikajú a teda, ktoré sme videli v Grécku, teraz sme to pochopili. Takže ďakujem vám, ďakujem, že ste prišli, viem, že ste ďaleko cestovali, ale bolo pre nás dôležité si vás vypočuť. No a tým sme sa e, dostali na prvú časť workshopu a teraz prejdeme na druhú časť, um, konkrétne osobitná správa Európskeho dvora auditorom je tu pán eh, Guruca, náš spravodajca je Michael Teurer, ktorý zastupuje pána Aliho, takže nech sa páči, hneď vám udelím slovo. Ďakujem veľmi pekne a dobré popoludne všetkým vážení kolegovia tohto výboru. Chcem sa poďakovať výboru za to, že ma pozval na, aby som vám predložil výsledky auditu, ktorý sme zrealizovali v otázke um, ekonomického a hospodárskej riadenia Európskej únie. Takže pracovný dokument, eh, ktorý predložil pán Teurer, eh, sumarizuje správu eh, dvora auditorov veľmi veľmi dobre a myslím, že je to dobrý základ do diskusie. Správa je e, e, prvá správa, ktorá sa v podstate zaoberá gréckou krízou. Týka sa to technickej pomoci poskytovanej Grécku pod koordináciou komisie, predovšetkým tzv. TFTR. Chcem spomenúť, že v súčasnosti pracujeme na ďalšom audite, ktorý rieši grécku krízu. Bude sa to týkať riadenia finančnej pomoci a programu finančnej pomoci Európskej únie a malo by to byť e, pripravené pre zverejnenie začiatkom budúceho roka. No a teraz chcem niečo povedať k tej správe, ktorú dnes prezentujem. Táto správa sa zaoberá relevantnými otázkami, konkrétne podpora pre implementáciu reforiem ktoré si vyžaduje program finančnej pomoci Grécku. Pomoc podskytla komisia ako reakciu na žiadosť gréckej vlády. Aby sa poskytla táto pomoc, komisia zriadila Task Force pre Grécko, ktorá, e, to riadila, e, ktorá fungovala e, v úradoch v Bruseli a v Atenách vo februári 2015 a v tejto súvislosti sme posudzovali mieru, do akej technická pomoc Grécku bola efektívne zvládaná a pozitívne prispela k procesu reforiem. Ctení členovia, konkrétne sme sa zamerali na tri hlavné aspekty. Najprv na zriadenie tejto task force e, z organizačného hľadiska, potom financovanie a naplánovanie celého systému. Po druhé, e, je tu uvedená práca, a teda ako funguje mandát eh, na začiatku správy, no a potom pokrok reforiem. Podrobne sme analyzovali vzorku eh, technickej pomoci, teda v piatich oblastiach. Zamerali sme sa na eh, verejnú správu, daňové reformy a podnikateľské prostredie. Čo, k čomu sme dospeli? Vo všeobecnosti musím povedať, že máme zmiešané výsledky. Na jednej strane e, uvádzame, že išlo o flexibilný mechanizmus pre e, koordinovaný program technickej pomoci. Bolo to relevantné a bolo to v súlade e, s programom úpravy bol vypracovaný diverzifikovaný systém poskytnutia v technickej pomoci Monitorovanie pokroku technickej pomoci bolo efektívne. Na druhej strane e, technická pomoc nie vždy e, ovplyvnila proces reforiem, čo je kľúčový ukazovateľ úspechu. Áno, pokiaľ ide o volatilnú politickú situáciu v Grécku, tá zohráva kľúčovú úlohu. Pokiaľ ide o task force, tento musí byť zriadený veľmi rýchlo, na to, aby sme mohli reagovať na krízu adekvátnym spôsobom. Komisia neanalizovala ostatné možnosti, takisto nevyčlenila patričné finančné prostriedky v rozpočte. Takisto sme zistili, že tu je nedostatok strategických dokumentov, pokiaľ ide o technickú pomoc. To treba naplánovať pohľad, na základe tých priorít praktického hľadiska treba povedať, že Task Force nebol relatívne proaktívny a pracoval predovšetkým, pokiaľ ide o záujmy greckých úradov. Myslíme si, že Task Force by mal lepšie monitorovať spôsob, ako grecké úrady realizujú odporúčania a akým spôsobom to má dopad na technickú pomoc samotnú. A Uvedomili sme si, že v niektorých oblastiach ako verejná administratíva a daňový sektor progres reforiem, ktoré uľahčili aj technické kroky, ktoré boli urobené, bol iba malý. Berúť do úvahy všetky tieto záležitosti, čo odporúčame. Predložili sme určitý zoznam odporúčení, ktoré sa sústredia na to, aby sme mali jasnú stratégiu, pokiaľ ide o definíciu konkrétnych cieľov a priorit. Takisto berieme do úvahy, že technická pomoc sa musí sústrediť na posilnenie kapacít národných administratív vzhľadom na kontinuitu podnikateľských aktivít a udržateľnosti e, hospodárskych reforiem. Vydali sme všetky tieto odporúčania, ktoré môžu pomôcť aj komisii spustiť e, takéto druhy programov v budúcnosti. Vážení poslanci, poslankyne, táto task force sa preukázala ako úspešný mechanizmus, pokiaľ ide poskytnutie komplexnej technické pomoci. Boli to určité slabiny, pokiaľ ide o dizajn jednotlivých projektov a iba zmiešané výsledky, pokiaľ ide o vplyv na pokrok v týchto reformách. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a som k dispozícii reagovať na vaše otázky. Thank you very much. Ja, vielen Dank. Den Berichterstatter Ali, bitteschön. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení predstavitelia výboru. Pán Tárer tu dnes nemôže byť a preto ma požiadal, aby som prečítal jeho stanovisko. Tlmočníci tento dokument nedostali k dispozícii. Treba sa venovať na výsledky, pokiaľ ide o technickú pomoc. Mandát tohto task forceu sa skončil v roku 2015 a hoci tu boli viaceré body, ktoré neboli ukončené. Podarilo sa mu zvládnuť svoju úlohu, pokiaľ ide o analýzu jednotlivých projektov a to správnym spôsobom. Problémy tu boli, že práca pokračovala nie tak rýchlo ako na úvod. Tieto projekty nemali dostatočné finančné prostriedky, to viedlo k určitým problémom ten komplexný mandát Task Forceu, pokiaľ ide o Grécko, treba povedať, že tu boli tie projekty rozptýlené a nepredložil Task Force ani štvrťročnú správu a nepredložil ani finálnu správu zatiaľ. V novembri 2015 Európska komisia spustila svoj návrh, pokiaľ ide o nasledovníka Task Forceu pre Grécko. Je to štruktúrálny program pre obdobie 2017 až 2020, kde sú obsiahnuté viaceré z tých odporúčení z minulosti. Pracovný dokument spravodajcu bude začlenený aj do absolutóriového do procesu absolutária v budúcom roku. Tieto odporúčania sú v súlade s tým, čo napísal aj Európsky súdny dvor. Čo sme sa teda poučili? Treba brať vážne tie odporúčania a musia byť základom pre budúce programy technickej pomoci, vyčlenený rozpočet pre technickú pomoc a rigorózne stanovenie časového harmonogramu, to je kľúčové. Komisia musí systematicky revidovať jednotlivé pokroky v súlade s lehotami. Komisia musí sa dohodnúť s členskými štátmi na zjednodušených postupoch, pokiaľ ide o rekrutovanie národných expertov, zavedenie prístupu na základe výkonu umožní Európskemu parlamentu a národným parlamentom zohrávať podpornú úlohu vo vzťahu k rozpočtom a kontrole pre rozpočet. Pán Teurer by sa chcel poďakovať, poďako, poďakovať týmu Európskeho na, e, súdneho dvoru, ako aj pánovi Čuplinskému, ako aj pani Schindler a Schneider za ich neoceniteľné príspevky. Požiadal ma, aby som využil to príležitosť, začal tú diskusiu otázkou, že sa spýtam Európskeho účtovného dvoru, že či dostali nejaké ukazovatele, že tie nepoda- nepredané správy, štvrťročná a finálna, či tieto dostaneme k dispozícii, kedy budú potrebné v rámci procesu absolutória. Ako kontrola rozpočtu, môžeme postupovať v rámci našej práci dopredu iba vtedy, ak sa splnia všetky podmienky týkajúce sa monitoringu projektov. Nemôžeme sa uberať cestou rizika, že budeme v takej situácii ako v predchádzajúcich programoch. Treba z toho vyňať jednoducho tie ponaučenia a uplatniť ich. Chcem takisto vidieť aj návrhy reforiem hlavných mechanizmov. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Es ist ein wichtiger und interessanter Bericht. Veľmi zaujímavá správa, hovorí pani predsedníčka. Prácu Task Force sme sledovali, snažili sme sa ju pochopiť a teraz požiadal o slovo, požiadala o slovo pani Ayala Sanders. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, môj kolega Parňo tu dnes nemôže byť, Mňa by zaujímali nasledovné otázky a odpovede na tieto otázky. Pokiaľ ide o pána Párňa, pán Párňa sa venuje tejto správe. Pokiaľ ide o technickú pomoc, Takže nemali sme tu nejaký pokrok, pokiaľ ide o túto záležitosť. A taký som task force bol zriadený veľmi rýchlo. Ten akčný plán bol zriadený veľmi rýchlo bez nejakých špecifických cieľov, ktoré mali byť stanovené vopred. Takisto tu boli identifikované v rámci tej správy účtovného dvoru jednotlivé slabiny. Pri viacerých projektoch, predovšetkým pokiaľ ide o služby, ktoré poskytla táto task force, a to zdieľa aj pán Párňa. a vlastne aj ten záver pána párňa treba takisto vnímať v pozitívnom duchu. Treba si stanoviť akčný plán predtým, než vlastne sa spustí nejaká technická pomoc, aby sme mali celkovú iniciatívu. Je polutovania hodno, že sa to neudialo a že tento task force nepodával správy komisii, pretože to by umožnilo lepšiu, lepšiu spoluprácu, aj pokiaľ ide o zriadovanie tejto technickej pomoci. A v neposlednom rade hovorí pán Parňa, že komisia musí sa pustiť už konečne do práce a vlastne odporúčanie účtovného dvoru treba implementovať a vlastne v tomto duchu už bol predložený aj konkrétny návrh a zdá sa, že to môže byť dobrý nástroj na spustenie a implementáciu tohto, e, tohto postupu. Ja ešte sama mám pripomienky. Neviem, či tu bolo 11 alebo 14 miliónov, to sú vlastne sumy, ktoré išli do toho nástroja, tejto task forceu, pokiaľ ide o zabezpečenie technickej pomoci. Takže to treba ešte prijatať tým 200 miliónom ešte aj Medzinárodný menový fond tam prispel, takže ako to vlastne vyzerá pri týchto finančných prostriedkoch, pokiaľ ide o pomoc pri záchranu Grécku. A chcela by som presne vedieť, ako vyzerajú tie finančné prostriedky, čo, koľko stále tá tranža do roku 2011, 2014, ako vlastne vyzerá to prerozdelenie prostriedkov. Je tu 800 projektov, ktoré sa spomínajú. Komisia nám tieto financie dala, k dispo- dala tieto informácie k dispozícii. Ako to vyzerá s tými týmami, pokiaľ ide o odsek 4, aj pokiaľ ide o reakciu komisie. A tam sa uvádza následovne. Tieto týmy boli zriadené zo strany expertov v komisii. Boli tam aj národní experti a z krátkodobého hľadiska vlastne tam boli krátkodobo zamestnaní experti národných úradov. Takže sú tu ľudia, ktorí tam boli v podstate zoskupení z viacerých rôznych pozadí. Čo to celé stálo, to je otázka pre komisiu, ak by nám to mohli zodpovedať. Ďakujem pekne. To vlastne sme videli aj pre Ukrajine, to množstvo poradcov, ktorí vlastne prišli do tejto krajine. Pán Flanagan. Ďakujem. Tu Európska únia nebola úspešná, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov. Takže je dobre, že sú tu štruktúrálne reformy, ktoré sa spustili. Očakávame, že tu ide o podporu pre ľudí a nie iba pre banky. Takže dve otázky, pokiaľ ide o ECR hovoríte, že tá stratégia by mala definovať vlastne prerozdelenie tých zodpo <coughs> zodpovedností, že to má byť formálne podporené zo strany primajúcich členských štátov, aby sa to správnym spôsobom implementovalo. Ja som sa osňal, keď som si čítal tieto odporúčania. Čo to vlastne znamená? Znamená to to, čo sa tam uvádza, že členské štáty vlastne sú nútené prijať to, čo sa im dáva, pretože istým spôsobom by to jednoducho nemuselo fungovať. Ak to nepodpíšete, nedostanete túto pomoc, takisto ste uviedli, že komisia musí hľadať feedback zo strany primateľských členských štátov na základe tých ustanovení o technickej pomoci. Umožňuje to primatie príspevkov aj zo strany občanských spoločností a pokiaľ ide o dopad tejto technickej pomoci a vzťahom k tej správe spravodajcu, ja súhlasím, že je polutovania hodné, že tento task force bol zriadený takej rýchlej v podobe a bola okolo toho veľká panika. Ja súhlasím, že si zaslúži aj vyčlenené finančné prostriedky zo zrejmých dôvodov a dúfam, že všetky tie ponaučenia z toho, čo sa deje v Grécku, boli zobrané k srdcu, predovšetkým pokiaľ ide o mimovládne organizácie a občianskú spoločnosť, pokiaľ ide o zapracovanie tohto do toho pracovného programu. Ale možno, že by to mohlo fungovať. Ďakujem. Die Europäische Kommission ist vertreten durch Frau Direktorin McCarthy. Máme tu pani McCarthy za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre popoludne všetkým. Dovolte mi sa predovšetkým venovať niektorým bodom a potom sa budem venovať otázke, ktorá tu bola predložená zo strany poslancov. Ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa k týmto otázkam, pokiaľ ide o tú špecifickú správu, takisto ďakujem aj za odporúčania. Zo strany spravodajcov. treba povedať, že to je dobrá načasovaná diskusia, pretože v tejto chvíli vlastne Európsky parlament začína diskusiu o návrhu komisie, pokiaľ ide o štruktúrálne reformné programy. Ide o programy, ktoré sa momentálne spúšťajú a majú rozšíriť technickú pomoc na všetky členské štáty a takisto by som chcela, aby tento program, ktorý sa tu spúšťa, využil tie skúsenosti z toho Task Forceu pre Grécko a takisto aj pokiaľ ide o Cyprus. Berieme na vedomie, že súd berie na vedomie, že miera technickej pomoci bola relevantná v súlade s požiadavkami hospodárskeho programu pre prispôsobenie sa na situáciu v Grécku tá správa berie na vedomie aj to, že napriek extrémnym technickým časovým limitom, napriek politickej klíme, ktorá sa mení a napriek tej kríze, ktorá tu bola, predsa len Task Force sa zhostil tej, tej svojej úlohy a pomohol greckým úradom čeliť jednotlivým výzvam, ktoré tu boli relatívne dosť urgentné. Chcela by som takisto spomenúť, že táto, úspešné, táto úspešná implementácia reforiem závisí od zodpovednosti a prístupu národných úradov. My poskytujeme technickú pomoc a závisí teraz od technických od národných úradov, pokiaľ ide o implementáciu tejto technickej pomoci. Chcela by som povedať, že komisia sa už venovala niektorým z tých odporúčení v rámci predchádzajúcej správy kde sa hovorilo o konkrétnej úlohe prístupu komisii k tejto technickej podpore. Ja viem, že toto, táto služba bola zriadená v júli ešte minulého roku a teraz funguje v rámci prípravnej fázy na to, aby v plnej miere mohla fungovať od roku 2017. Je to nová služba na úrovni komisie, ktorá sa špecializuje na poskytovanie zacielenej technickej pomoci všetkým členským štátom, ktoré o to požiadajú. Ďalej, ten návrh, pokiaľ ide o štruktúrálne podporné programy, tam sa berie na vedomie aj to množstvo odporúčaní, ktoré boli urobené, pokiaľ ide o aktivity Task Force v Grécku. Predovšetkým by som chcela povedať, že sú tu zabezpečené možnosti strategického prístupu v rámci technickej pomoci, sú tu definované jasné ciele a riešia sa tu aj obavy, pokiaľ ide o plánovanie podpory, a takisto sú tu zabezpečený monitoring jednotlivých krokov a evaluácie pomoci, ktorá bola poskytnutá. Takže vidíte, že vlastne už na úrovni novej služby sú tu viaceré z tých odporúčaní, ktoré boli zapracované. Komisia preto zdieľa nádej spravodajcu, že tieto podporné programy štruktúrálne budú silným nástrojom technickej pomoci a sme presvedčení, že výsledok týchto rokovaní medzi parlamentom a radou budú prvým krokom správnym smerom. Na to, aby som teraz reagovala na jednotlivé otázky, ktoré tu boli nastolené, ak môžem, tak by som chcela povedať, že pokiaľ ide o správy Task Force v Grécku, tu žiadna finálna správa nebola plánovaná ani očakávaná. Išlo tu iba o výročné správy, ktorými sa počítalo, takže to chcem iba objasniť. A pokiaľ ide o štruktúra, pokiaľ ide o Task Force v Grécku, to bolo to sa sfúzovalo potom s tými ďalšími nasledovnými programami, takže pokiaľ ide o otázku, ktorá tu bola a týkala sa toho množstva projektov, 215 projektov, ktoré boli takýmto spôsobom identifikované. Tá otázka bola predložená vo vzťahu k financiám, ktoré boli vynaložené, ako s tým bolo naložené. Toto sa netýka projektov Task force pre Grécko, ale projektov, ktoré boli vykonané zo strany greckých úradov v rámci národných programov v kontexte tých štrukturálnych fondov. Takže to nie je otázka, na ktorú my môžeme reagovať. A takisto by nás zaujímalo, že respektíve súhlasíme s tým, s tou správou ohľadne nedostatku vyčlenených finančných prostriedkov, Task Force pre Grécko nemal takto vyčlenené finančné prostriedky k dispozícii, využíval financie, ktoré vlastne boli takým zostatkom, financie, ktoré boli zaslané späť na komisiu zo strany štruktúrálnych fondov v prípade Grécka. Takže toto je handicap v rámci prípravy technickej pomoci, keď nie sú takto vyčlenené finančné prostriedky. A toto je presne to, čo my navrhujeme aj v tomto kontexte v rámci štruktúrálnych fondov Chceme, aby tu boli pričlenené finančné prostriedky, ktoré nám umožnia patričným spôsobom plánovať a riešiť požiadavky v oblasti technickej pomoci. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Dankeschön. Kollege Worgen, eine Frage an die Kommission nehme ich an, oder? Ja. Äh, äh, äh. Kolega Worgen, ďakujem, prepáčte, že som prišiel neskôr že sa pripájam do diskusie neskôr, ale napadli ma dve veci. Možno sú to vhodné otázky na komisiu a na dvor. Prvá otázka sa týka technickej pomoci, ktorú by sme mali poskytnúť pre štrukturálne reformy a koheznú politiku. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli povedať, či tieto fungujú vzájomne, ako. No mne sa zdá, že pokiaľ poskytujeme takúto službu, z rôznych strán, tak by bolo dobré, aby tieto strany navzájom fungovali. No a druhá otázka, skôr taká všeobecnejšia, na komisiu. Či máte dojem, že z týchto štruktúrálnych reforiem vyplynuli nejaké konkrétne výsledky? Možno ešte príliš skoro na túto otázku odpovedať, ale možno by potom komisia alebo dvor auditorov mohli odviesť kus práce a zhodnotiť, či štrukturálne reformy reálne niečo vyprodukovali. Ayala wollte auch noch mal nachfragen, bitte. Kolegyňa Ayala tiež sa ešte chcela ujať slovo. Nech sa páči, máte slovo. A ja sa chcem poďakovať. za vaše príspevky. Viem, že zrejme teraz to nebudete schopní nám poskytnúť, ale Ocenila by som zoznam tých tímov, tých 208 projektov a či by ste mohli identifikovať aj náklady, koľko to stálo a kto to organizoval. Je pravda, že komisia vraví, že implementácia prináležela členskému štátu, ale veď členský štát tie týmy neorganizoval. Ako sa vyberali členovia do tých tímov technickej pomoci a koľko tie týmy stáli? Predpokladám, že grécka vláda im iba umožnila prácu v teréne, takže toto by ma zaujímalo. Mali sme zoznam 118 projektov, ktoré Task Force považovala za prioritné. To máte na mysli? Áno, to boli podklady k našej misii. Takže mali ste to v podkladoch. Ďakujem za tento zoznam. My vám ho prostredníctvom sekretariatu rozošleme. Um, let me first uh, answer the question. Na, na by som odpovedala otázku prepojenia politiky, kohezných fondov a technickej pomoci. Vysvetlím kontext, v ktorom funguje technická pomoc. Členské štáty majú vlastné operačné programy a vlastné dohody o partnerstve, na základe ktorých využívajú štrukturálne fondy na tieto projekty. Technická asistencia to je niečo osobitné, ktorá v niektorých prípadoch má pomoc so správou takýchto projektov v jednotlivých členských štátoch. Čiže technická asistencia, technická pomoc len tak povediať doplňa to, čo sa robí v rámci jednotlivých programov koheznej politiky. Takže istým spôsobom sa tá pomoc, ktorá sa poskytla, pomohla s lepším využívaním a uplatňovaním prostriedkov z fondov, čiže je to pomoc popri riešení útras v rámci koheznej politiky. Takže toto je vzájomný vzťah. No a k druhej otázke. Myslím, že tú ďalšiu otázku o projektoch ste zodpovedali. Alebo ešte potrebujete ďalšie objasnenie? Rečnička hovorí bez mikrofónu. Okay, um, there, there are two different things. To sú dve rôzne veci. Jedna vec sú týmy, ktoré nastavia grécké orgány, ktoré majú priamu zodpovednosť za prácu na projektoch, pretože majú financie zo štrukturálnych fondov a môžu najímať ľudí či medzinárodné organizácie, ako napríklad, takže môžu mať priame zmluvy s ľuďmi, ktorí pracujú na projektoch. Ako my pracujeme na projektoch, kde sme my e, prostredníkom, pokiaľ my sme ten prostredník a pokiaľ náš členský štát požiada, aby sme e, pracovali na projekte, tak my ho zhodnotíme, pozrieme sa na jednotlivých poskytovateľov, ktorí ho môžu vykonávať. Potom sa spojíme s e, príslušnými orgánmi, som to prípade napríklad s greckými. Povieme, že títo a títo poskytovateľe vám to dokážu poskytnúť. No a potom ten členský štát samozrejme sám rozhodne, koho si vyberie Čiže je to na orgánoch členského štátu, aby si v konečnom dôsledku zvolil poskytovateľa z tých, ktorých my navrhneme. Ďakujem za vašu odpoveď týkajúcu sa technickej pomoci. A štruktúrálna pom- politika, kohezná pomoc v konečnom dôsledku vedú k pomoci. Mňa by zaujímalo, či peniaze, ktoré sa berú z kohezných fondov, sa využívajú na financovanie štruktúrálnych reforiem. Či tu dochádza k prekryvaniu? Nie. Pokiaľ vieme, tak takémuto prekryvaniu nedochádza, pretože to funguje následovne. Keď dostaneme požiadavku o technickú pomoc, hovorím, ako to funguje teraz, ako fungovala aj Task Force v Grécku keď nás členský štát požiada o technickú pomoc, tak práve vec, ktorú urobíme, je, že tú požiadavku, že sa o ňu podelíme so všetkými ďalšími generálnymi riaditeľstvami komisie a spýtame sa, viete o niečom, čo by sa dalo robiť v tejto oblasti? A oni o tom povedia áno alebo nie. Keď povedia nie, tak je to signál pre nás, aby sme pokračovali. Keď povedia áno, tak hľadáme iný typ technickej pomoci povieme členskému štátu. Veď už máte peniaze, ktoré pokrývajú takúto technickú pomoc, čiže chceli by ste žiadať o niečo ďalšie v tomto kontexte? Takýmto spôsobom sa vyhýbame duplikácii a tie členské štáty sú zodpovedné. za to, či žiadali už o takúto technickú pomoc. Oni sú zodpovedné za to, aby, aby si toto overovali. Pokiaľ my vieme, tak nedochádza k duplikácii v tejto oblasti. No a potom je tu financovanie. Peniaze, ktoré boli k dispozícii pre Task Force v Grécku, pochádzali z dvoch zdrojov. Po prvé, bol to rozpočet pre centrálnu ústrednú pomoc v rámci správy komisie, čiže peniaze, ktoré ostali z tohto rozpočtu na konci roka, boli potom poskytnuté na využitie v Grécku. A tá ďalšia časť, ktorá bola využitá, to bolo podľa článku 25 CPR. Tam Grécko dostalo možnosť vrátiť peniaze komisii na to, aby komisia ich využila na to, aby vo svojom mene najala technickú pomoc. A v roku 2014 grecké orgány vrátili 15 miliónov task forceu pre Grécko, aby sa v ich mene toto použilo na najatie technickej pomoci. Čiže je jasné, že peniaze, ktoré boli zobrané, zobrali Gréci zo svojich vlastných štrukturálnych fondov, a peniaze, ktoré zostali z ústrednej technickej pomoci. Čiže to nemalo nič spoločné s rozpočtom e, pre technickú pomoc toho daného členského štátu. <laughs> Ja, vielen Dank. Takže je to teraz všetko jasné. Tak ja vám ďakujem. Keď sme boli v Grécku, sprevádzali nás dvaja organiza- úradníci príslušného ministerstva, ktorí boli naozaj veľmi užitočnými sprievodcami. Mali sme sa možnosť so všetkými porozprávať, bolo to veľmi zaujímavé a veľký dar mňa urobilo to aj s akou energiou. Predstavovali svoje výsledky, ako na nich boli hrdí. No a potom aj ten vypočet problémov, o niektorých sme tu už hovorili. To nás tiež primelo k úvahám. Všetci vieme, že máme pred sebou ťažké úlohy. No a teraz dávam slovo vám, aby ste celú diskusiu uzavrel. Chair, uh, well, thank you for, for all your Ďakujem za všetky otázky. Pokúsim sa všeobecne zareagovať No a najmä sa budem venovať odporúčaniam, ktoré sme navrhli. Chcel by som povedať, že všetky odporúčania teraz e, schválila komisia a myslím, že predstavujú dobrý základ pre budúcu prácu komisie. Samozrejme, nehodnotili sme prácu novej služby, ktorá je nastavená. Nehodnotili sme nový program, nový fond, o ktorom sa teraz diskutuje v parlamente. Každopádne, pokiaľ tento výbor zaujíma náš názor, tak ho vypracujeme. Chcela by som zdôrazniť prácu, ktorú vykonal Task Force Grécko. Nebudem hovoriť o jeho následníkovi, ktorý už tiež vyriešil niektoré z problémov. Bola tu otázka od pána Aliho k štvrťročným správam. Chcela by som vás upozorniť na odporúčanie číslo 6. Tam komisiu vyzývame, aby vypracovala komplexné hodnotenie ex post o práci Task Force. Už teraz sa môžeme z tej správy čo to poučiť No ale dá sa z toho, z toho hodnotenia komisie poučiť ešte viac. Chápem, že je tu aj vzťah medzi dvoma programami, programami technickej pomoci a finančným programom. Tento program technickej pomoci je nástroj, o ktorý grecké orgány požiadali aby dokázali lepšie dosiahnuť podmienky finančného programu a memoranda o porozumení. To vysvetľuje aj niektoré z problémov, ktorým čelila komisia pri zakladaní task forceu, pretože s tými programami technické pomoci sa nerátalo No a ten proces privlastnenia, o ktorom sa tu hovorilo, ten je tiež zásadný. No a ešte raz sa vrátim k tomu odporúčaniu číslo 6. Komisia by sa mala zaujímať o spätnú väzbu od členských štátov, ktoré šerpajú tieto zdroje. To je veľmi dôležité. Komisia tvrdila, že tá technická pomoc bola poskytnutá na základe požiadavky, avšak mali by sme mať tiež e, riadnu stratégiu aj pre toto pretože prekonať problémy, ktorým čelia tieto finančné problémy, to je naozaj zásadné. Myslím, že to je jedno z našich najdôležitejších odporúčaní. A to, že technická pomoc by sa mala zameriavať na posilnenie kapacít vnútroštátnej správy s výhľadom na kontinuitu. Potom je tu ďalších niekoľko bodov. Myslím, že týmto môžem zareagovať aj na pripomienku pána Flanerana. Tie príjmajúce členské štáty samozrejme neboli do ničoho nútené. Pokiaľ ide o <laughs> mimovládne organizácie a ich účasť, tak myslím si, že nič nebráni mimovládkam, aby sa uč- súčasňovali tejto technickej pomoci. Máme v tejto chvíli k dispozícii zoznam zúčastnených strán, ktoré sme konzultovali v rámci tejto správy. No a v kontexte správy teraz pracujeme na hodnotení greckého programu pre finančnú pomoc a máme taktiež rozšírené konzultácie s viacerými zúčastnenými stranami, vrátanie mimovládnych organizácií. Pani Giala sa pýtala na vzťahy medzi jednotlivými systémami pre poskytovanie technickej pomoci. Toto veľmi zdôrazňujem a v tomto duchu to bol úspech komisia teda mohla uh, organizovať rôzne typy technické pomoci, a či to bolo v súčinnosti s príslušnými orgánmi členských štátov či medzinárodnými organizáciami. Tak to tak bolo aj s misiami komisie, potom tam bola spolupráca s greckými orgánmi kontinuálne. No a to preto, aby to všetko bolo efektívne a dobre koordinované. Potom tam vznikli konkrétne prípady, kedy národné orgány, napríklad orgán zodpovedný za rozvoj, ten sa veľmi intenzívne zapojil do in, poskytovania pomoci v Grécku. Vystupovali ako subdodávateľia. Tu by bolo dobré mať lepšie plánovanie, aj to bolo jedno z našich doporučení. Lepšie prerozdelenie funkcií, úloh a tak ďalej. Potom racionalizácia postupov s výhľadom na možnosti zúčastnených strán. Potom sa tu ukázali problémy čo tom ako OECD či MMF ako sa tieto do toho zapojili. Pokiaľ ide o náklady, tak pani Ajala máte pravdu. V našej správe zdôrazňujeme, že pri audite nebolo možné celkom zrekonštruovať spätne, koľko tá technická pomoc stála pretože bod 24 našej správy o tom hovorí. Boli to financie, ktoré pochádzali priamo od komisie. Čiastočne to zase boli nepriamo poskytnuté náklady, čiastočne to boli štrukturálne fondy. No a my v odporúčaniach tiež zdôrazňujeme, že by bolo dobré, aby existoval priamy vyšlenený rozpočet na tieto činnosti a že sa všetky zdroje financovania budú riadne koordinovať. Takže my, čo je teda záver, sú štrukturálne fondy, a štrukturálna pomoc a procesy pre absorpciu štrukturálnych fondov to získavanie alebo využívanie štrukturálnej pomoci bolo, sa zvýšilo, takisto prebiehala veľmi dobrá spolupráca na základe e, našej, našich e, výsledkov medzi Task Force a generálnymi riaditeľstvami, ktoré sú zodpovedné za štrukturálne fondy. Poukázali sme na problémy vo všetkých oblastiach, ako daňové reformy, administratívne reformy, ale v tejto správe sa nehovorí o dopade štrukturálnych fondov v Grécku v takej všeobecnej rovine, ale dospeli sme k záveru, že technická pomoc bola efektívna v dôležitých procesoch a zvýšila podiel zvýšila využívanie tejto pomoci. Potom otázky, ktoré sa týkajú, ktoré boli položené dvoru auditorov. Myslím, že teraz je na komisii, aby zohľadnila naše odporúčania v tomto procese poskytovania stálych služieb, programov a financovania. V budúcnosti ehm, nadviažeme na túto správu, ale takisto budeme pripravení vypracovať stanovisko o tých nových finančných režimoch, ak budeme o to požiadaní. Ďakujem. Ja, ehm, Áno, na tom, e, e, na tom máme záujem. Bolo by veľmi dobre, keby ste to urobili teraz, pani kolegyňa Ajala. Ďakujem, pani predsedkynia. Po e, vyjadreniach, ktoré sme si práve vypočuli, mám ešte jednu otázku v grafike číslo 4. Povedali ste nám, že nebolo celkom 100% jasné, odkiaľ eh, pochádzala tá technická pomoc, čo sa týka prostriedkov. V tejto grafike vidno, že prevažná časť spadá pod spoločnú správu, teda oblasť zdravia, no a potom trhy práce a sociálna bezpečnosť. To sú oblasti, ktoré podliehajú centrálnej správe komisie, privatizácia e, pozemkov, zriadenie katastra a tak ďalej. Teraz moja otázka na pána Mugurusu. Muguruzu. Z akého dôvodu sa tu uvádza, že je taký vysoký dopyt, alebo bol taký vysoký dopyt v oblasti zdravia práve v tejto oblasti v súvislosti s technickou pomocou. Určite existujú ďalšie body v ďalších projektoch, v ktorých zdravie takisto zohráva dôležitú úlohu, v iných je to menej dôležité. Čiže ako je možné, že práve táto téma v tejto súvislosti zohrávala takúto dôležitú úlohu? Súviselo to so stavom nemocníc, alebo teda ako to bolo? Gracias, eh, señora presidenta. Ďakujem, pani predsedkynia. No, vidíte to v grafike číslo 4. Tam sú tie finančné, finančná pomoc pre jednotlivé oblasti. Na základe údajov, ktoré sme samozrejme porovnali s Task Force a s komisiou, poukazujete na to, že jeden z projektov, e, ktorý si vyžiadal najväčšie množstvo peňazí, bol zdravie, zdravotníctvo. Ale zdravotníctvo nebola oblasť, ktorú sme mali na zreteli nejak špecificky. Išlo nám o konkrétne oblasti, ako aj daňová reforma, správna reforma, oblasť obchodu, konkurencieschopnosť. Čiže boli tu aj ďalšie oblasti. Privatizácia, e, využívanie pôdy, katastre. Takže bol zorganizovaný veľmi zaujímavý seminár, ktorý sme takisto brali do úvahy. Potom ďalšie problémy, ktoré nám už boli známe v tejto oblasti, kontexte štúdie, ktorú sme zrealizovali, podpora správy, štátnej správy, ale nie sú konkrétne doklady toho, akým spôsobom prebiehala technická pomoc v týchto oblastiach. Okrem toho, to vôbec nesúviselo s tým, ako to bude vyzerať v budúcnosti v kontexte správ. Čiže keď sa nebudeme venovať technickej, ale finančnej pomoci, je možné, že tu vyvodíme ďalšie závery v tejto oblasti, ale tu sme sa obmedzili na preskúmanie tých otázok alebo tej otázky, akým spôsobom komisia na žiadosť gréckých orgánov, ako sa zorganizovala, aby táto technická pomoc bola poskytnutá čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem. No a nemám žiadne ďalšie e, prihlášky do diskusie, tým pádom sme sa dostali na záver workshopu. Ďakujem dvoru auditorov, ďakujem komisii, ďakujem sekretariátu aj politickému oddeleniu. Vieme, že je vždy veľmi ťažké zorganizovať takéto podujatia, ale bolo to veľmi zaujímavé a dôležité. Prepačte, ešte ďalší rečník, nevidel som vás. Chcem len povedať, že to bolo veľmi zaujímavé dnes. Ja som novým členom tohto výboru a vždy zistím niečo fascinujúce, ale to najfascinujúcejšie na tomto výbore je, že tu máme Európsky dvor auditorov, ktorý tu sedí a sleduje každý deň. A nie sú tu žiadni poslanci, len som zarazený. Raz sme mali e, troch poslancov a 45 tlmočníkov. Takže je to zvláštne. Je to veľmi dôležité, že to robíme, ale mohli by sme nájsť metódu, aby sme aj rešpektovali vynikajúcich tlmočníkov, ktorí nás e, stoja obrovské množstvo peňazí, aby sme to nejakým spôsobom upravili, pretože to je naozaj až ironické. Poslancom sa veľa platí, takže mali by tu byť. Či náklady dnešného zasadnutia podliehali auditu. Čo to všetko stálo? Naše platy, a, a, takže platy pre tlmočníkov a tak ďalej, pretože pretože nahrávame skeptikom veľmi. Je tu e, e vedenie schôdze a to som ja. Sme riadny e, výbor pre kontrolu rozpočtu a môžeme vám povedať, koľko stojí celoročné e, tlmočenie, tlmočnícky režim. Aj toto sme preskúmali. Takže vychádzame z toho, že najlepšie, čo môžeme poskytnúť v tejto miestnosti, je, že sme tu prítomní, vy ste tu tiež, Teší nás e, každý, e, ktorý sa zúčastní, každý člen, ktorý sa zúčastní e, tejto práce. Súhlasím s vami, už niekoľko rokov som členkou tohto výboru a naozaj vám môžem odporučiť, aby ste sa zaujímali týmito otázkami, pretože sú dôležité a je dôležité poukázať na to, že sa o to zaujímame. Takže ešte sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dnes prišli, aby si vypočuli toto. No a takisto Náš problém je, že keď e, členovia by povedali, že neprídu, tak by sme tie jazyky, tie kabinky mohli zrušiť, ale keďže môžu prísť a odísť, kedy chcú, čo je v podstate aj dobré, tak situácia je taká, aká je. Ale môžem vám slúbiť, že tento výbor e, to, čo stojí, tak v podstate sa to e, viacnásobne vráti každý rok. Ja si myslím, že stojíme za tie naše peniaze. Verte mi. Tie systémové nedostatky sú známe. Keby sme to mohli urobiť ešte raz, tak by sme to urobili inak. Ale myslím, že je to o to dôležitejšie, že tí členovia, ktorí sú tu, sú naozaj aktívni a mňa teší každý, kto sa aktívne zapojí do týchto diskusí. Ďakujem aj Policy Department, ďakujem sekretariátu rady. Takže ešte budeme na tom ďalej pracovať a budeme to ďalej sledovať. Tým sme uzavreli tento bod na programe a prejdeme k poslednému bodu na programe číslo 13. A tu by som chcela vyzvať kolega Gajera, spravodajcu e, pre e, rozpočtový rok 2017. Drahý Jens, tešíme sa, že si tu. Už si tu bola ráno. Teší nás aj spolupráca a teda budúca spolupráca s, rozpočto, s rozpočtovým výborom spravedajkyňa je Martina Dlabajová. Ale možno by si mohol začať ty, aké sú teda tie ťažiskové body a čo by si, nás, čo by si nám chcel povedať a potom Martina bude na rade. Ďakujem, veľmi rád, aby som upokojil kolegu Flanigena. Som podpredseda eh, rozpočtového výboru a spravodajca pre rozpočet. Práve som prišiel z ITRE, kde som prevzal tú istú úlohu. Vediem tú namáhavú tradíciu, že som spravodajca pre rozpočet, pre všetky výbory, teda navštevujem všetky výbory a ak si eh, spomínam, tak už sme mali to potešenie vo výbore pre polnohospodárstvo. Sedel som v inom výbore, Pracujem v troch výboroch, čiže som trošku skáčem z jedného výboru do druhého a keďže nemôžem za sebou vláčiť tú istú tlmočníckú kabínu, tak musím teda využiť takú infraštruktúru, akú mám k dispozícii. Takže taký je život. Ale keď chceme byť multilingválny parlament, tak asi sme na tom celkom dobre. Drahí kolegovia, drahé kolegyne, podstate už 3 týždne pracujeme na tomto rozpočte, pretože pôvodne plánovaný e, termín zverejnenia návrhu rozpočtu komisie bol 25. maj, to už ubehlo. Oficiálne odôvodnenie komisie bolo, že ešte musela e, vypočítať náklady pre rozpočtovú krízu, čiže návrh rozpočtu e, bude k dispozícii až koncom tohto mesiaca. To je dátum, ktorý je až po referende v Spojenom kráľovstve, to je asi náhoda. To nás neprivádza príliš do rozpakov, ale radu hej, pretože ako viete, ten rozpočto, ten, to rozpočtové konanie funguje tak, že najprv sa to predloží rade, potom sa to spracuje spôsobom, aký je nám známy a parlament potom v podstate od septembra pracuje e, s návrhom rady. Takže oni čelia veľkému nátlaku, ale my už máme nacvičené toto konanie. V roku 2014 sme čelili rovnaké výzve z iných dôvodov. Parlament e, mal pauzu pred e, voľbami čiže sa to skrátilo, mhm. tá lehota, ale je to možné. Už máme prvé usmernenia, ktoré sme mali, o ktorých sme sa dohodli na aprílovej plenárke. Teší ma, že to odsúhlasila väčšina. A tieto guidelines, tieto usmernenia opätovne zdôraznili, v akom politickom prostredí sa nachádzame, alebo e, akým sa zaoberáme. Takže s tým rozpočtom, ktorý teraz e, máme k dispozícii. Takže rozpočet, ktorý prebieha kategória 3 e, vnútorná politika a kategória 4 zahraničná politika. E, na základe utečeneckej krízy sme v podstate využili až úplný limit. Čiže dosiahli sme maximálnu hranicu rozpočtu, tak ako to stanovuje strednodobý finančný rámec a už nie sú k dispozícii, tak povediať, žiadne marže. Okrem toho čelíme ďalším výzvam v rozpočte, ktorým, o ktorých sa ešte dotknem. Neviem, ako e, sa cítite vy, ale ja mám malú nádej, že dokonca do začiatku, začiatku e, rozpočtového roku 2017 sa situácia zlepší. Nemáme dôvod predpokladať, že v roku 2017 budeme potrebovať menej peňazí ako v roku 2016 Hovorím to preto, lebo prístup rady je taký, aby sa zoškrtali e, výdavky, aby sa získali marže medzi maximálnym limitom a e, súčasnou sumou. Takže utečenecká kríza nevykazuje náznaky, že by oslabla, že by sa znížila. Hospodárska situácia takisto sa nezlepší, nezlepšila eh, od roku 2015, kedy sme plánovali rozpočet na tento rok. No a máme politické prostredie, v ktorom 3,3 miliard eur musíme zmobilizovať, aby sme eh, eh, zaplatili EFSI No a tu sa ukazuje, že rozpočtový rámec, tak ako bol dohodnutý, je v podstate to, čo nazývame v Nemecku podujatie pri peknom počasí. Čiže mali sme tu politickú situáciu, ktorá bola priaznivá. Povedalo sa, že sa bude šetriť. Šetrilo sa aj v Nemecku. Povedalo sa, že náš naša priorita je sporenie a teraz vidíme, že nevystačíme s tým rozpočtom už dva roky. Keď je nejaká medzera v rozpočte, tak to vystrihneme a prilepíme tú medzeru. Vystrihneme to niekde inde, ale to sa nedá. Takže takto to vyzerá, takéto je politické prostredie. Druhý bod, čo v podstate sme chceli dosiahnuť, a teší ma, že plenárka, plénu Európskeho parlamentu to vidí rovnako. No a to je, že potrebujeme lepšiu európsku pridanú hodnotu e, z, európskych, e, z európskeho rozpočtu a návrh parlamentu je tento rok tie rozpočtové prostriedky jasnejšie prispôsobiť e, odporúčaniam komisie. Čiže urobíme takú ekonomickú výhliadku. Posledná bola v roku 2015, takže perspektíva máme správu o raste komisie a samozrejme sú tu aj odporúčania komisie z európskeho semestra. No a všetky slúžia na to, aby sa poskytli rady na to, aby sa ekonomická situácia v Európe zlepšila. A myslím si, že by bolo zmysluplné, keby sa rozpočet e, viac e, orientoval e, na to, čo sa odporúča. Chcem, aby parlament o tom diskutoval a aby o tom rozhodoval, pretože v európskom semestri sa navrhujú určité veci, ktoré sa z politického hľadiska ukazujú ako nesprávne, ale my o tom diskutujeme a potom väčšina parlamentu o tom rozhodne. No a potom sa podľa toho upraví rozpočet. A to má... Ide o to, aby sa získal väčší pákový efekt pre ten rozpočet. A to si myslím, že je správne. No a potom tu máme ešte staré ťažiskové body, ktoré z časti pochádzajú zo stratégie Európa 2020, teraz sú odvalené z tejto stratégie a nie sú prekonané, čiže z hospodárskej situácie vyplýva nezamestnanosť, proti ktorej bojujeme iniciatívou Youth Employment, na tom by sa malo ďalej pracovať. Boj proti chudobe je cieľ Európy 2020, predovšetkým u detí si myslím, že je to dôležité. Jediné, čo sa trošku zlepšilo, je situácia pokiaľ ide o platby, ale to súvisí e, s technickými otázkami rozpočtu a s cash flow. Tí, čo pracujú v rozpočtovom výbore, vedia, že so stredným finančným rámcom sme kompetencie zvýšili, teda záväzky boli vyššie ako platby. To nie je príliš dobré pre orgány pre plánovanie, ale ak sa to nestane, tak budeme pred sebou tlačiť sumu toho rozdielu. To sú rámcové podmienky, v rámci ktorých pracujeme. V podstate a mandát pre trialóg už máme pred sebou. Z uvedených dôvodov by sme e, mali sa podľa toho prispôsobiť. Ja urobím odporúčanie a pripojím k tomu správy spravodajcov z odborných výborov a pokiaľ ide o tieto všeobecné odporúčania, tak to dám ďalším inštitúciám, no a potom e, sa pustíme do jesenného trialógu s radou a uvidíme, kde musíme mm, urobiť škrty červenou. Dankeschön. Thank you very much. Ďakujem, vážený e, predseda. E, som rada, že sú tieto osvedčené postupy, že e, sa tu vymieňajú e, názory so špecializovanými výbormi. Samozrejme, e, výbor KONT už vyzýva k tejto diskusii a hovorí o hlavných obavách, ktoré boli vyjadrené pri preskúmaní komisie. A viete, že o čom tá diskusia je a je pravda, že KONT nemá záujem na špecifických rozpočtových položkách ale napriek tomu budeme trvať na tom, že nie je dôvod prijímať rozpočtové škrty v promoch ako napríklad Herkules alebo Perikles alebo v informačnom systéme boja proti podvodu, pretože by to uškodilo rozpočtu únie, keďže tieto programy môžu podporiť komisiu a členské štáty a e, chránia finančné záujmy únie. Takže komisia ešte neprijala návrh rozpočtu, takže je ťažké. Ťažko sa teda takýmto spôsobom postupuje bez nejakého návrhu textu. Sú tu ďalšie otázky, ktoré označili kolegovia v rámci absolutória. Spomeniem niektoré, napríklad e, škrty v horizonte 2020, garancia pre mladých, migračná kríza a ďalšie otázky. Takže chcela by som sa vrátiť k kľúčovým záležitostiam mojej správy o absolutóriu nová kultúra výkonnosti, výkonnostný rozpočet. Predovšetkým by som chcela tri body spomenúť. Možno ten prvý je skôr pre rozpočtu pre roz, a ostatné pre komisiu. V rámci správy o integrovaných interných kontrolách, ktoré boli prijaté 3. júla roku 2013, parlament zastáva názor, ktorý vyjadril Európsky súdny dvor, Európsky dvor účtovníkov, kde vlastne hovoríme o výkonnosti a apelujeme na vytvorenie takéhoto modelu rozpočtovania na základe výkonu, kde každý rozpočtový riadok bude spojený s jednotlivými výsledkami, ktoré budú merateľné na základe ukazovateľov výkonu. Ja si myslím, že komisia pozitívne reagovala na túto požiadavku, tak Korešponduje to s časti s našim pohľadom na ciele, pokiaľ ide jednotlivé výsledky. Avšak tieto vyjadrenia doplňajú zvyčajné aktivity rozpočtovania, kde sú niektoré údaje o výkone a ešte zatiaľ to nie je taký rozpočet, ktorý by sa zakladal na výkone. Takže moja požiadavka pre sa je, aby trval s patričnými výbormi, keď je v kontakte s nimi, aby vyjadrili svoj pohľad na tieto ukazovatele, pretože tieto ciele sú politické a mali by byť definované zo strany politických úradov, nielen zo strany komisie. A predtým, než príjmeme viacročný finančný rámec rozpočtu, výbor BUD by mal skontrolovať tú pridanú hodnotu európsku, ako ste správne na to poukázali, každého rozpočtového riadku na základe vykonanej práce zo strany všetkých výborov. Ďalší bod sa týka skôr komisie. Výbor Budk trvá na zjednodušení. Hovorili sme tu viackrát o zjednodušeniach. Nie je tu žiadna potreba prijať ďalšie indikátory a ciele. Vzhľadom na zjednodušenie interného manažmentu nástrojov komisie, generálny riaditeľ komisie by sa mal držať politických cieľov a indikátorov, ktoré sú obsiahnuté vo vyjadrení o operačných nákladoch, keď príjmajú svoj plán a jednotlivé správy výročné. Ďalej komisia by mala pripraviť podľa článku 318 a myslím si, že oba body by mali byť začlenené do uznesenia a dúfam, že toto otvorí oči parlamentu ako rozpočtového úradu, kde musíme vyjadriť naše názory na politické ciele, ktoré sú definované zo strany komisie. Takže sme pripravení na diskusie a tešíme sa na vyjadrenie názorov všetkých kolegov a nie je to tu posledný krát, čo hovoríme o tejto téme. Ďakujem pekne. Kolege Vogen, bitte. Pán Vogen. Chair, can I thank Martina for her, her presentation and thank Eh, Jens uh, for coming along to... Ďakujeme pekne, že prišiel Jens medzi nás. Hovoríte tu o tých omeškaniach, pokiaľ ide o publikáciu cieľov rozpočtu. Myslím, že to je skôr iba taká náhoda. Bude to pár dní po referende v Spojenom kráľovstve. To je skutočne veľký záujem, pokiaľ ide o rozpočtové návrhy z vašej strany a ľudia v tlači sa tešia na to, čo sa dozvieme v tejto téme. A pokiaľ ide o vašu úlohu, treba navštíviť čo možno najviac výborov. Tie výbory, kde sa peniaze vynakladajú, tak tie majú veľký záujem sledovať vašu prácu. Je dôležité, aby sme monitorovali prácu všetkých a by sa to správnym spôsobom tie peniaze uplatňovali. Ako povedala aj Martina, Musíme sa sústrediť na výkonnostné rozpočtovanie, ešte nevieme, čo to znamená, ale pokiaľ ide o tento výročný rozpočet, bude dosť ťažké urobiť nejaké konkrétne zmeny v tomto ohľade. Myslím, že nejaké priklonenie sa k takémuto výkonnostnému rozpočtu sa bude musieť prikloniť až do obdobia ďalšieho viacročného obdobia. Myslím si, že takisto dôležité aby sme sa pozreli na niektoré tie zmeny, ktoré sa môžu objaviť. Aj v ďalších rozpočtoch vieme, že tu budeme možno vidieť aj určité zmeny, ktoré sa týkajú financovania migračnej krízy. Uvidíme, že či tieto peniaze e, sa navýšia alebo nie. Takže budeme monitorovať tento spôsob, akým sa vlastne tieto peniaze vynakladajú. Takisto vieme, že peniaze boli odopraté Horizontu 2020 a nás zaujíma, že aké návrhy tu budú z vašej strany, či skutočne môžeme niektoré z týchto peňazí uplatniť, či to ide do tých patričných programov. Myslím, že je hambou, že tu sa nám nepodarilo tie peniaze podržať v týchto fondoch. A úloha tohto výboru je, aby sme robili všetko preto, aby sa peniaze správnym spôsobom vynakladali. To je jedna z našich kľúčových úloh viacerí z vás, vrátane mňa, si uvedomujeme, že musíme naše záväzky si plniť a je nesprávne, aby sme míňali peniaze do programov a projektov a potom nemáme peniaze na to, aby sme tieto záväzky plnili. Napríklad na konci roka budú jednoducho sklzy, pokiaľ ide o platby na úrovni 2 miliárd a tento nedostatok vlastne sa navýši v budúcnosti Takže kľúčová časť vášho rozpočtu sa bude snažiť riešiť tento problém v budúcnosti. Takže nie sme v takej situácii v budúcnosti. A nechceme byť v takej situácii, aby sme nemali peniaze pre tých, ktorí očakávajú tieto peniaze. Pani Ajala. Ďakujem pekne. Aby za to, že prišiel pán Gár medzi nás, že nás informuje. Ďakujeme spravodajkyni. Martine považujeme to za správne, koherentné, to, akým spôsobom to bolo pripravené. Je to taký koncepčný rámec pre toto absolutórium. Je to účtovný dvor, ako sme práve počuli, poveda, ktorý povedal, že nielen komisia, ale aj parlament, že to bola chyba, keď sa začne takýto projekt, ako napríklad Marco Polo v oblasti dopravy, bolo to ambiciozne, ale nebol tu rozpočet k tomu. To sa jednoducho e, zo strany účtovného dvoru eviduje ako chyba. A potom sa to predloží takto parlamentu a komisie. Takže dá sa nám tu rozpočet pred nás. Jednoducho už tieto problémy sú od samého začiatku obsiahnuté. že už od samého začiatku tu máme takýto problém. Ale rada nás jednoducho nutí v takéto anomálnej situácii. Áno, musíme sa pozrieť na drastické možnosti alebo opatrenia v rámci našich možností. Nebolo by možno nejako spustiť nejaké sankcie pre radu,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 Máme pred sebou rozpočet, kde vlastne táto chyba je už od samého začiatku a poukázal na to vlastne aj účtovný dvor. Je to mimo našich možností, takže musíme sa nad niečím zamyslieť. Nie len z politického hľadiska. A ešte po druhej, dru, druhá vec, musíme sa porozprávať s Martinou ohľadne financovania európskeho rozpočtu. My tu teda máme finančné nástroje, áno, ja viem, Účtovný dvor pripravuje správu, sú teda rozpočtové nástroje, utekáme ako keby dopredu a keď teda nie sú peniaze k dispozícii, tak sa to zase financuje iným spôsobom, ale bez nejakých konkrétnych výsledkov. A v podstate tu máme dôležité kľúčové úlohy a nemôžeme ich potom kontrolovať, pretože to závisí od Európskej investičnej banky a potom sa zase povie, že to sa spraví. Takže aj táto časť je vlastne určitým rizikom, ktoré je do toho zase už od samého začiatku štiepené a my musíme s tým aj počítať. Mal vítam zástupcu generálneho riaditeľa pre rozpočet. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za pozvanie. Vypočul som si veľmi zaujímavé poznámky zo strany spravodajcu, pokiaľ ide o rozpočet pre rok 2017 a takisto pokiaľ ide o to, čo povedal spravodajca za roky z roku 2015. Pán Gajer, máte pravdu skutočnosť, že komisia zatiaľ neprezentovala návrh rozpočtu. To nie je prepojenie s referendum, to je iba nejaká náhoda, ale takýmto spôsobom môžeme sa vyjadriť k tým potrebám, ktoré sa týkajú problematik ako migrácia, bezpečnosť, utečenci a takisto aj bezpečnostných otázok. A nemusím hovoriť o tom, že je tu požiadavka, pokiaľ ide o tie odhady, pokiaľ ide o výdavky, že to musí byť prezentované 1. júla. To budeme rešpektovať. Pokiaľ ide o priority navrhovaného rozpočtu, tam sa budú dodržiavať priority, ktoré boli stanovené aj v kontexte podmienok dohodnutých na úrovni dialogu parlamentu a rady z 26. marca. Pán Gajer spomenul viaceré detaily ohľadne prvkov, ktoré treba dodržiavať, predovšetkým pokiaľ ide o podporu európskeho hospodárstva, pokiaľ ide o rast investície a takisto sa tu spomenulo, aj zabezpečenie efektívnej reakcie na migračnú utečeneckú krízu, Treba takisto zmeniť aj výkonnosť rozpočtu, ako to navrhuje pani Dlabajová. Spomenieme iba tie požiadavky, ktoré tu boli spomenuté, Budeme sa sústrediť na otázky, ktoré sú začlenené aj v rámci rozpočtu zacieleného na výsledky a poskytneme informácie, ktoré budú v tých vyhláseniach programovaných spomenuté, pokiaľ ide o výkonnostný rámec, milníky, ciele, indikátory, pridanú európsku hodnotu. Toto nám dá možnosť a možno sa jednotlivým výborom, sektorálnym výborom, ako rozpočtovému výboru a výboru pre kontrolu rozpočtu, aby sme mohli diskutovať o politickej podpore týchto záležitostí, čo nám dáva možnosť potom v rámci toho podávania správ poskytnúť informácie ohľadne toho, že či tie indikátory boli dodržané, či tie ciele boli dodržané. A takisto ste boli informovaní zo strany Nadie Kalvina na spoločnom zasadnutí výboru pre rozpočet, že poskytneme sfúzovaných 318 správ, syntézných správ, kde budú obsahnuté prvky ohľadne politických cieľov, ktoré musíme dodržať, plus tie indikátory, milníky a tak ďalej a tak ďalej. A v neposlednom rade by som takisto chcel zdôrazniť, že komisia bude prezentovať efektívny rozpočet, ktorý bude vykreovaný tak, aby splňal tie výzvy, ktoré boli predložené zo strany všetkých členov tohto výboru, ktorí sa dnes vyjadrili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Gajer dostane slovo a potom naša spravodajkynia na záver. Nech sa páči Jens. Manfred. Takže k veci. Ďakujem pekne za tie pripomienky. Myslím, že tento návrh je veľmi zaujímavý, že sa výbory samotné mali zamýšľať nad tým, ako sa bude vlastne merať tá výkonnosť. können, wie weit die, die äh, Diskussion der Kommission für den äh, Performance-based, äh, fürs Performance-based Budgeting sich entwickelt. Takže otázka je, ako ďaleko sa komisia dostala, pokiaľ ide o stanovenie tých parametrov ale je veľmi dôležité, aby parlament začal sa pýtať aj sám seba, že na základe akých parametrov by sme chceli merať tento úspech. Myslím si, že iba ak budeme mať svoje vlastné stanovisko k tomuto, tak budeme môcť konštruktívne postupovať. Derek tu už nie je. On hovoril o tom, že britská tlač už netrpezlivo čaká na moje požiadavky na zvýšenie platieb. Ja nemám v úmysle do tejto pasce padnúť, ani parlament nechcem dostať do tejto pasce. Ja mám iba ten názor, že politické požiadavky, ktoré dostane Európska únia, musia byť správnym spôsobom vybavené rozpočtom, pretože ak nie, tak nebudeme robiť serióznu politiku. Ak tie zákazky, ktoré rada, respektíve zákonodárca, to znamená aj rada, dávajú Európskej únii, ak to nie je správnym spôsobom vybavené rozpočtom, tak potom je tu iba možnosť viac peňazí alebo menej politiky. A rada sa môže potom rozhodnúť. Ale ak rada povie, že nie bude viac peňazí, tak vlastne konsekvencia z toho bude, že bude aj menej politiky, tak potom rada nám aj má povedať, že čo vlastne nechce, aby už Európska únia robila. Takže v tomto ohľade nie som až taký posadnutý, aby sme zvyšovali platby, ale treba začať diskusiu s radou, že čo vlastne chcú financovať a čo nie. Takže nemôžeme predsa celý deň, celý čas hovoriť, že viac peňazí s menej peňazmi. So viel Spannung in den Haushalt, ähm, dass es irgendwann mal reißt und eigentlich sind wir über den Punkt schon... Takže už rok a, pol, rok a pol nerobíme nič iné, iba vymýšľame nové úlohy a potom na to hľadáme peniaze. Chvíľu to ešte pôjde, ale potom už to nepôjde. Takže tie možnosti sankcií, pokiaľ ide o radu, to, čo sa pýtala Ines, to sa vlastne odvíja od tohto celého pretože ak sa dostaneme k výsledku, že finančné prostriedky nemáme k dispozícii, tak potom musíme vyvodiť z toho aj konsekvencie a musíme povedať, že takýmto spôsobom sa to nedá podporiť. To je posledný prostriedok, ktorý máme a ja som málo naklonený k tomu, aby sme uzatvárali také rozpočty, kde nie sme presvedčení, že to jednoducho nepokrylo celý rok rok, rozpočtový rok predsa nie je až tak dávno vzdialený a už robíme nové návrhy rozpočtov zasa. Takže musíme začať konštruktívnu diskusiu o tom, že čo vlastne rada chce a čo nechce a musia si stanoviť priority, čo je priorita, čo nie je priorita, budeme musieť robiť škrty. Ďakujem pekne. Uh, uh, mm, Ďakujem pekne. Eh, je to zaujímavé, že si tu vymeniame názory na návrh, ktorý pred sebou nemáme. Ja sa teším na dve veci, že komisia naozaj reálne implementuje všetky odporúčania do absolutária a teším sa aj na to, že uvidím návrh rozpočtu na rok 2017. Ďakujem. This was very brief. To bolo naozaj stručné. Damit sind wir am Ende dieses Tages. Takže sa dostávame ku koncu dnešného programu, ku koncu dnešného zasadnutia. Ešte by som vás chcela informovať, kedy bude ďalšia schôdza, to je 27. jána. Budeme riešiť aj otázku malskej kandidatúry. Takže by bolo dobré, aby ste sa dostali, dostavili v takom počte, aby sme mali kvórum. No a potom 4. júla v Štrásburgu na spoločnom zasadnutí s výborom ITRE tam sa žiaľ nedostaví príslušný komisár ale pošle riaditeľa príslušného generálneho riaditeľstva, aby nás informovalo o tom, ako vyzeralo jednanie rady pre priemysel. No a my sa teda uvidíme 14. júla potom na pôde tohto výboru. 14. júla je naplánované školenie. Snáď sa dostavia komisár Kanete, ktorého sme tam prizvali Možno, že by sa naše náklady dali znížiť aj tak, že by sme znížili počet zasadaní výborov. Správne ste povedali, že je tu málo členov a dúfam, že bude dnes pekne, že nebude pršať. Ja ešte chcem k tomu, čo hovoril kolega Fanegan, pokiaľ ide o tlmočníkov. Vyzerá to, že sme tu štyria. Dobre, ja som tu síce vždy. Ale nezabúdajte, že sme na webe, pretože aj ľudia mimo túto miestnosť možno nevedia tak úžasne po anglicky ako vy, pán Flanagan. Takže majú oni možnosť nás počúvať. Napríklad, keď sme hovorili o Kastore, tak e, sa k tomu ľudia vyjadrovali, ktorí to sledovali na webe, vedeli, o čo išlo, takže prosím, vedzte, že existujú aj takí, ktorí nás sledujú. Isté, utrácame peniaze na rôzne veci, ale myslím si, že toto sú dobre vynaložené peniaze. Je to pre našich občanov dôležité. Ďakujem. Nech sa páči. Myslím si, že poslanci majú veľmi dobrý plat na to, aby sa tu ukázali. A pani predsedajúca položila otázku že peniaze, ktoré vynakladáme na výbor, eh, potom dostávame naspäť a to ako keby znamenalo, že nevieme, koľko to je. Ja si samozrejme myslím, že tento výbor je dôležitý, ale pokiaľ by ste si pozreli, eh, či členovia tohto výboru mali zasadnutia iných výborov, či, či tam boli a keby sme konkrétne to začali skúmať, robiť audit, čo by sme mali robiť, tak by sme sa myslím mali pozrieť najprv na samých seba. Genau, aber ich muss, genau, liebe Kollegin, und damit beende ich Sie... Presne tak. Vážení kolegovia, tu sa však dostávame k diskusii o slobode poslancov a medzi tú slobodu patrí aj to, že si môžu vybrať, kam pôjdu a čo budú robiť.